Guten Morgen. Good morning. Dobré ráno vám všetkým želám. Good, good morning, please take a seat. I would like to... Takže prosím, usiete sa. Ráda by som vás privítala na našom workshope o EPSAS a predovšetkým vítam všetkých tých, ktorí nás počúvajú. A rado by som vám povedal, že všetci tí, čo nás počúvajú, budú mať eh, možnosť uvať sa slova cez diskusie. Od začiatku sme to tak plánovali, pretože ja myslím, že toto je veľmi dôležitá téma pre výbor pre rozpočtovú kontrolu, pretože téma transparentnosti rozpočtov nás neustále zamestnávano. a preto by som vás všetkých chcela rada privítať a poďakovať vám za to, že ste prišli. Dúfame, že sa dozvieme nové informácie a nejaké výhľady do budúcnosti, pretože vieme, že kažky v krajine, ktorú pozná najviac, a najlepšie sú najväčšie. Treba sa zamyslieť nad tým, čo sa dá robiť, čo sa má robiť, je otázka kvality údajov, nás veľmi zamestnáva. Ja už som 11 rokov poslankyňou tohto výboru a administratíva niekedy nás zavádza, ale tak ako to bolo v posledných rokoch, to nemá obdobie, preto myslím, že je dobré, že sa zaoberáme touto témou, ako obnoviť transparentnosť. Ako politička, ako politici, čelíme ešte spoločnému problému, a totiž, že politika robí veci, že dlhodobé následky nie sú vždy premyslené no a myslíme, že my sme na účtovných systémov a zohľadnenie dlhodobých následkov v politických rozhodnutiach znamená lepšie rozhodovacie procesy. Potrebujeme, aby všetky tieňové rozpočty boli transparentné a potrebujeme, aby aj následky niektorých politických rozhodnutí aby ich miestnosti sa dostali na verejnosť. Ja si uvedomujem, že tým, menšej možnosti, eh, alebo umožní sa nám tým možnosť transparentného rozhodovania o financiách a to je aj časť, um, to je časť dôvodu, prečo sa proti tomu zdvihol na odporu. Ja chcela, aby sme sa čo lepšie pripravili, treba zohľadňovať výčitky. Ja sa týkajú toho, že keď sme urobili EPSAS, či sme niečo vyhrali, ja neviem tiež, či EPSAS trochu zakryť pravdu. Ak by to bolo možné, tak sme opäť nič nevyhrali. Treba rátať s tými energiami. No a preto ja chápem tiež prístup Nemecka, ktorý hovorí, že treba problémy zlepšiť tam, kde ich máme. No a vieme, kde Eurostat napríklad má námietky ku kvalite údajov. To by sa dalo povedať, že s týmito krajinami budeme pracovať intenzívnejšie, Je to aby všetky cez jedný, jedný prístroj, čo má pre Nemecko dôležité následky. Zvyšuje to náklady pre domácnosti. No a otázka je, či to je vhodné a či sa tým dá bojovať proti podvodom. To je otázka, ktorá je pre mňa dôležitá hlavne. Ja No a súhlasím, že treba od 1. do 31. 1. januára 31. decembra kontrolovať hospodárenie s finančnými prostriedkami a bojovať proti netransparentnosti kohezných projektov. To nie je priama otázka tu, ale myslím, že zapojenie týchto otázok a zapovedanie týchto otázok v rámci EPSAS, že to časťa financovania EÚ by sme mohli vytvoriť e, lepšie financované nie. Pán Šoltes a ja sme boli nedávno v Grécku a videli sme a navštívili sme 7 EU projektov a Igor v podstate sme navštívili vúce investičné ruiny. Otázka je, ako zaistiť, aby projekt bol financovaný, ale aby sme aj zaistili že až do konca bude úspešný. To je tiež záležitosť, kde ja od EPSA si slubujem lepšie podmienky ako doteraz. Ešte raz by som vás chcela srdečne privítať. Tíše, teším sa na toto zaujímavé do obedie a som si istá, že to nie je naposledy. bola by som rada, keby ste ma nevnímali ako keby ste to nevnímali ako hrozbu, ale ako výzvu a pozvanie. Igor, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som tiež rád vás privítal. Ďakujem za, že ste prišli. na Dnešné témy sú veľmi dôležité, ako už povedala pani Gresle, pre nás všetkých, pre všetky členské štáty a hlavne preto, že sa veľmi tešíme na zvyšovanie transparentnosti a osobitné systémy fiskálneho monitoringu, ktoré by mohli porovnať údaje z každej e, krajiny porovnateľným spôsobom a tak by sme sa mohli vyhnúť postupom, ktoré nie sú veľmi populárne, ale toto, niektoré krajiny to používajú hlavne pre to vlastné účtovníctvo a to e, teda konštruktívnejšie systémy. Momentálne vieme, že európske národné vlády používajú rôzne praxe kazníctva, účtovníctve, no a tieto účtovné dohody mm, sú buď hotovostné alebo prírastkové alebo zmiešané. No a Subsektor je tiež veľmi dôležitý z tohto hľadiska. No a zistili sme, že dôležitý problém pre niektoré krajiny je ten, že používajú rôzne systémy výkazníctva, podávania výkazov jeden podľa ESA 2010 a druhý spôsob je podľa vnútorných pravidiel že v jednej krajine vidíme dva rôzne systémy, nie je to veľmi transparentné a môžu spôsobiť rôzne dojmy o rôzne, rôzne obrazy o verejnom zadlžení a verejných číslach. No a preto som si istý, že musíme presadzovať myšlienku budovania systémov EPSAS. No a dnes je to príliš skoro ešte povedať, ale ak by sme tieto pravidlá mali zaviesť ako povinné pre všetky členské štáty, tak možno v ďalšom finančnom období aj plánovanie by mohlo byť oveľa lepšie a transparentnejšie. Všetci vieme, že aj kedy sme začali hneď dnes presvedčiť niektoré vlády, aby menili tento systém, toto vlastne na prírastkový, tak myslím, že treba si uvedomiť, že to bude veľmi nákladné. A bude to istý šok nielen pre politikov, pretože táto kreativita by sa zrazu stratila, ale tiež pre štátnych zamestnancov, ktorí pracujú vo finančných sektoroch, pretože niekedy je veľmi ťažké zmeniť spôsob myslenia a preto musíme byť veľmi opatrní, keď budeme tlačiť na do týchto štandardov, ale keď sa pozrieme na všetky učiteľné štandardy vo svete, na európsku úroveň, európske štandardy, tak zistíme, že zase sú veľmi podobné používajú rôzne princípy alebo problémy, ako by tieto agencie. No a Európsky parlament a v Európskom parlamente hľadáme jasný, transparentný rozpočtový systém. Samozrejme je veľmi dôležité mať jasný obrázok o tom, čo sa deje a to vnímame aj z hľadiska Európskej komisie. No to mi 20 rokov. No, tešíme sa na vyriešenie tohto problému. Takže ja by som rád chcel predstaviť rečníkov dnešného doobedia. Rád by som dal slovo pani Silke Stapel Weber, ktorá je riaditeľka národných účtovného systému z generálneho riaditeľstva Eurostat. Je tu spolu s ňou Alexandra Makarodinis z pracovnej skupiny pre EPSAS. Dal by som teda prítal všetkých rečníkov a, a dám slovo pani Silke Stapel Weber. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán Šoltés. Vážená pani Gresla, dámy a páni, dobré ráno. A Ja som rád, že môžem otvoriť túto diskusiu spolu s mojim e, kolegom Aleksandrom Makarodinidisom, e, ktorý na Eurostate e, najlepšie sa vyzná v problematike EPSAS. Rado by som poďakovala pani Gresle za túto iniciatívu, pretože skutočne sme veľmi radi, že sa uskutočňuje dnes toho obeda výmena názorov, poslancami Európskeho parlamentu a mnohými ďalšími aktérmi. A sme veľmi radi, že sme sa to takto zišli. Myslíme, že toto bude dôležitý milník v diskusii o EPSAS. V mojej prezentácii spolu s mojim kolegom Aleksandrom slúbim, že technika bude fungovať. Dobre, zdá sa, že to aj funguje. Dobre, takže v našej prezentácii by som poprvé rada sa venovala trochu histórii projektu, len aby som vám objasnila východiska, kde sme začali, kde sa nachádzame dnes. A v tomto zmysle tiež eh, budem hovoriť o rámcovej rozpočtovej smernici a správe IPSAS Eurostatu. No a sa dostane môj kolega, ktorý sa bude zaoberať technickými no, detailami, prečo si myslí, že potrebujeme EPSAS a tiež e, sa bude zaoberať diskusiou to, čo už povedala predsednička aj spolupredseda a to sú otázky nákladov a prínosov projektu. Tiež budeme hovoriť o pláne implementácie a e, dáme vám prehľad momentálne prebiehajúcich prác. Dovolte mi teraz prejsť niečo k východiskám a k tomu, čo sa stalo v roku 2012 a začiatkom roku 2013, keď sa zrodila naša štúdia. Príbeh diskusie a priebeh diskusie o EFSAS začal už čas krízy, dlhovej krízy, verovej krízy, no a tak už to, to už povedal pani Kresle, tak sa prejavil nedostatok transparentnosti a potreba zlepšenia kvality údajov, ktoré sú základom rozhodnutí politikov. a to sa prejavilo v zlepšenom fiskálnom dozore a keď bol prijatý Sixpack, kde patril aj smernica o rámcová smernica o rozpočte v roku 2011 je článok 61 tejto smernice obsahuje už pôvodnú výzvu komisie zhodnotiť hodnosť medzinárodného, medzinárodných štandardov účtovných pre, pre účely EÚ a členských štátov. No a už v tomto období Európsky parlament zohrával dôležitú a silnú úlohu v diskusiách. Eurostat potom zorganizoval šetrenie, predbežné šetrenie a skúmanie projektu EPSAS spolu s Európskou komisiou. No a urobili sme to v úzkej spolupráci generálnych riaditeľstiev pre rozpočet a ECFIN. Rovnako sa uskročili verejné konzultácie, v ktorých sme získali 68 reakcií a otázky, ktorými sme sa zaoberali, je, že či medzinárodné účtovné štandardy e, verejný sektor môže byť e, prijaté pre európsku, európske potreby. Nož, e, dostali sme takú vyváženú odpoveď. 40% povedalo áno, 30% povedalo možno, ale s nejakými úpravami a ďalších 30 hovorilo nie. Už eh, pracov, vznikla pracovná skupina mm, národných eh, expertov, zúčastnil Medzinárodný menový fond a eh, uskutočnili sa zasadnutia v roku 2012. Uskutočnila bola vypracovaná tiež štúdia, ktorá hovorila o heterogenite vo účelných postupoch, eh, a to nie len v rámci členských štátov, ale aj eh, v, na rôznych úrovniach eh, správy, no aj v tom štáte, ktorý pani Gresla a ja najlepšie poznáme. No a závery, ktoré boli dosiahnuté v správe komisie, boli také, že IPSAS nemôžu byť jednoducho ako také bez úpravy implementované pre európske účely, ale je to vhodný referenčný rámec pre EPSAS. A trochu neskôr prejdeme k záverom detailnejšie. No a teraz mi dovolte povedať, že veľkou časťou našej práce na jar 2013 až do polovice roku 2015 sme venovali komunikácii s aktérmi, aby sme eh, vyšovali informovanosť a vzdelanie. No a kľúčovým prvkom bolo, bola konferencia EPSAS, ktorá bola zorganizovaná v Bruseli v máji roku 2013. No a už len z počtu účastníkov, bolo ich viac ako 200, jasne vyplýva, že o túto tému je obrovský záujem, alebo bol obrovský záujem. Mali no, tam zastupcov ministerstiev financií, dvory auditorov, národné štatistické inštitúcie, súkromné poradenské spoločnosti, akademici každý, kto sa v tohto oblasti placuje, tam bol účastný, bol tam predseda rady Van Rompuy a komisár Šemeta, taký vysoko postavení rečníci. Závery tejto konferencie boli 4 body. Poprvé, my si uvedomili, že politická podpora pre projekt EFSA sa narastá. Po druhé, sa zdôraznilo, že projekt EPSAS je nevyhnutným nástrojom pre fiskálnu a rozpočtovú integráciu Európskej únie. Po tretie, tiež zaznelo, a toto už zaznelo aj v úvodných slovách, nie z toho obeda, dnes ráno, je to ambiciózny projekt a treba mať minimálne strednodobú perspektívu. No a už v tejto, na tejto konferencii sa zdôraznilo, že správa vláda je veľmi dôležitou vecou, pretože jedna z hlavných vecí, ktorá bola identifikovaná, bola, že potrebujeme európske riadenie na zaistenie porovnateľnosti. To bol jeden zo záverov už tejto konferencie. No a po konferencii vznikli dve pracovné skupiny s expertami z členských štátov, ktoré sa venovali jedna správe a riadeniu a druhá diskutovala o konkrétnych eh, technických štandardoch. Uskutočnila sa verejná konzultácie o budúcnosti štruktúre a princípu HEPSAS, kde sme obdržali tiež 203 reakcií, eh, čo bolo tiež veľmi dôležité. PricewaterhouseCoopers sme zadali vypracovanie štúdie, ktorá sa zaoberala dôležitou otázkou nákladov a prínosov EPSAS a tiež prvýkrát kriticky zanalizovali medzinárodné štandardy a ich vhodnosť pre naše účely. Som rád, že je tu pán aj Šum, že je tu aj pán Šumeš, ktorý sa bude neskôr zaoberať detálnejšie výsledkami a zistíme tieto štúdie. už po tom, čo som vám povedala, tak stručne, čo sa stalo doteraz, pozrime sa trochu do budúcnosti Ďalším dôležitým milníkom, e, ktorý sme dosiahli v septembri 2015, kde pracovná skupina pre EPSAS bola formálne zriadená a čilonské štáty formálne nominovali e, svojich účastníkov a členov tejto pracovnej skupiny. No a okrem účastníkov a členov z členských štátov, aj ministerstva financí, členov tam veľká medzinárodná účasť Svetová banka, MMF a tiež IPSAS. No a momentálne vznikajú malé bunky na to, aby sa zaoberali individuálnymi technickými a, a správnymi otázkami takej malej skupine expertov, dal by sa to nazvať aj malými pracovnými skupinami. V každej skupine bude 4 až 6 účastníkov, členov, čo, čo umožňujú aj moderné formy komunikácie, čiže netreba sa vždy stretávať osobne, tiež sa dajú používať videokonferencie. Bunka o prvej implementácii, ktorá poskytuje podporu členským štátom, ktoré by chceli no, podniknúť je veľmi aktívne. Ďalšie začnú pracovať eh, čoskoro. No, to som milá, chcela by som tak stručne poznamenať, že v rokoch 2014 až doteraz sme veľmi intenzívne spolupracovali s aktérmi EPSA, to znamená komunikácia, informačná kampaň, to je veľmi dôležitá práca týmu Alexandra. V roku 2014 bolo 40 podujatí, 35 no teraz v tomto roku. Snažíme sa zúčastňovať všetkých medzinárodných stretnutí ktoré sa venujú tejto téme, ale tie chceme hovoriť, ale aj počúvať, pochopiť a diskutovať. Pretože jedna vec je veľmi dôležitá, už to bolo spomenuté, povedal o tom už aj pán Gresa, pán Šoltese, potrebujeme stakeholdery, aby aktéry sa aktívne zapájali. Nemôžeme to na silu presadzovať, potrebujeme spoločné chápanie toho, že toto je dôležité, nevyhnutné, že to je dôležitá cesta vpred a že prínosy v konečnom dôsledku prevážia náklady. Takže treba informovať o tom, že nemôžeme diskutovať len o nákladoch projektu, ale tiež o nákladoch eh, toho, keby tento projekt neexistoval pre transparentnosť a porovnateľnosť. Na týchto stretnutiach tiež sme okrem veľkých medzinárodných konferencií, stretnutí sa uskutočnili bilaterálne stretnutia, diskusie nás povesť sa rozšírila po celom svete a čoraz viac delegácií s nami chce diskutovať. V Japonsku napríklad zaviedli výskumnú bunku pre EPSAS, čo je veľmi zaujímavé z tohto pohľadu. A dovolte mi teraz prejsť k rozpočtovému rámcu a rámcovej smernici pre rozpočet. Rada by som chcela v tejto fáze naznačiť, že už v tejto rámcovej smernici pre rozpočet roku 2011 bol naznačené, že členské štáty budú mať konferencie, ktoré sa budú zaoberať všetkými sektormi No a táto smernica tiež hovorí, že informácie musia vytvárať rastové dáta a vaše údaje pre štandardy ISA 95. Táto smernica počiarkuje, že potrebujeme prispôsobiť mikroúroveň štandardom, ktoré už boli zavedené na makroúrovni. Načrtáva sa tu aj to, že systémy verejného výkazníctva by mali byť kontrolované nezávislými auditmi. Veríme, že EPSAS je priamo relevantné v tejto súvislosti a treba v praxi realizovať opatrenia, ktoré umožnia túto smernicu implementovať. Teraz by som rada uviedla niekoľko kľúčových záverov správy o vhodnosti systému EPSAS o ktorý sme požiadali v roku 2013, bol pripravený v roku 2013. Hlavným záverom bolo, že EPSAS nie je možné, IPSAS nie je možné, aby boli implementované priamo, ale sú dobrou základňou. Hlavný, hlavnou prekážkou bola technická a koncepčná povaha a otázky správy veci verejných. Tieto museli byť najprv vyriešiť. IPSAS by bol vhodný referenčný rámec, ale ešte treba prispôsobiť niektoré záležitosti. Bola tu štúdia, ktorá mala klasifikovať štandardy IPSAS do štyroch skupín. Prvá je možné priamo prevziať alebo iba s e, malými úpravami. Druhá skupina tie potrebujú adaptáciu. Tretia skupina, tam naozaj treba to premyslieť pre európske účely. Na druhej strane by som rada počiarkla, že IPSAS sa rozvíja od roku 2013, vyvinulo sa ďalej a mnohé obavy sú prediskutované a medzery v štandardoch sa pomaly zaplátavajú. Myslím si, že treba pracovať aj na oblasti sociálnych benefitov. To bola jedna z medzier. A na strane e, správy veci verejných, tam je zaujímavý výbor, ktorý pracuje, komisia, a ktorá sa vysporiadava s povahou e, verejného sektora v súvislosti s výkazníctvom IPSAS. Môj posledný diapozitív dnes ráno, predtým než dám slovo Aleksandrovi. Chcela by som zosumarizovať hlavné ciele projektu EPSAS aj úvod do toho, kde sme dnes, by som rada povedala. EPSAS dnes ráno popísala pani Gresle, prvý raz to bola, bol nástroj na zvýšenie fiskálnej transparentnosti a po druhé, čo zdôraznil pán Solčes, mala sa dosiahnuť porovnateľnosť výkazníctva medzi členskými štátmi EÚ na rôznych úrovniach správy veci verejných členských štátoch EÚ. Takisto sa mali dať do súladu nezrovnalosti na mikroúrovni a makroúrovni. Chcela by som zdôrazniť, že Európska únia a členské štáty majú silný záujem o oba tieto ciele. EPSAS bude sa musieť zlepšiť, aby bolo výkazníctvo náležité a takisto bolo možné aj štatisticky zostavovať isté výkazy. A v tomto bode odovzdávam slovo Aleksandrovi, ktorý nám povie odbornejšie záležitosti. Ďakujem, Silke všetci úplne súhlasíme s týmto posledným kľúčovým cieľom. Dúfajme, že sa o tom dozvedia aj e, kľúčové osobnosti, aj politici. A teraz má slovo pán Alexander Makaronidis. E, berte prosím do úvahy, že máme časové obmedzenia. Odporúčal by som neprekračovať e, časový limit 10 minút na prezentáciu. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Budem sa snažiť. Začnem tu tým, že vám odprezentujem výsledky porovnávania komplexným spôsobom, porovnávania praxe výkazníctva a účtovníctva vo verejnom sektore v Európe. Vidíme, že tu máme štyri úrovne správy veci verejných, centrálna, ústredná vláda, regionálne vrstvy vrátanie sociálnych fondov. Toto vám hneď môže dať prvý dojem o tom, aké sú tu a ako sa nie celkom dá porovnať verejný sektor v Európe. Toto bol výsledok štúdie, ktorú vykonal Ernst Young a prvá správa komisie o vhodnosti IPSAS už e, pochádza z roku 2013. Tu máme ďalší súhrn, ďalšiu tabuľku, o pokusoch odmerať blízkosť výkazníckých systémov v Európe k IPSASu. IPSAS bol referenčný bod pre neexistujúce EPSAS, takže vidíme tu e, údaje z Eurostatu. V tejto tabuľke máme isté číselné vyjadrenia rozdielov, ktoré existujú vo verejnom sektore, v systémoch e, účtovníctva a výkazníctva. V Európe, keď vidíme tie čísla, asi si uvedomíme, aký závažný je problém, s ktorým zápasíme na e, dnešnom zasadnutí a celkovo táto tematika. Prečo potrebujeme časové rozlíšenie zachytené v účtovníctve? Prečo potrebujeme harmonizáciu? Prvá otázka je fiskálna transparentnosť, pretože si myslíme, že verejný sektor a jeho entity musia svoju finančnú situáciu odhaliť tak, že budú mať časovo rozlišené položky minulých a budúcich období. To sa dá robiť tým, že sa aplikujú rozličné štandardy a metódy. Ehm, všetci si uvedomujeme porovnateľnosť, e, či je možné dosiahnuť porovnateľnosť. EPSAS by mala navodiť aj finančnú transparentnosť, aj porovnateľnosť ako dva ciele, ktoré tu už boli spomínané vo všetkých členských štátoch únie. Základné fiskálne údaje, ktoré sa používajú aj vo finančnom výkazníctve, aj v štatistickom výkazníctve, nie sú porovnateľné. Do veľkej miery sú nekompletné, nekonzistentné a toto je posolstvo rozpočtového rámca, posolstvo smernice, ktorá riadi rozpočtový rámec. Čo sa týka rizika, finančné výkazníctvo a štatistické e, výkazníctvo e, sú vystavené takýmto diskrepanciám. Tu máme prezentáciu e, našej témy. Začneme s kľúčovou témou a to je neporovnateľnosť a netransparentnosť systémov verejného účtovníctva a výkazníctva v Európe. V dôsledku týchto zistení musíme sa potýkať s istými záležitostiami na únijnej úrovni, Snažíme sa zabezpečiť kvalitu štatistických systémov výkazníctva. Na vnútornom trhu je ďalší problém s prístupom ku kapitálovým trhom. To je záležitosť takisto správy veci verejných aj multilaterálnej koordinácie a dohľadu nad účtovníctvom. V rámci členských štátov EÚ tu máme tiež niekoľko záležitostí, ktoré má EPSAS vyriešiť. Ide tu konec koncov o spravovanie a manažment verejných finančných prostriedkov, preto sa treba zodpovedať za veci verejné. Pri manažovaní verejných peňazí e, treba volať ľudí na zodpovednosť a takisto musí byť výkazníctvo jasné, aby bol prístup na, k e, úverom. Na to potrebujeme audity. Jeden z hlavných, jedna z hlavných požiadaviek tejto spomínanej smernice je, že Verejné systémy účtovníctva v členských štátoch EÚ musia byť e, podriadené nezávislým auditom. Audity porovnávajú národné štandardy vo verejnom sektore a to nie je veľmi e, zabezpečujúce porovnávanie rôznych systémov, keď sa pracuje len vnútri v národnom štáte, vo vnútroštátnych hraniciach. E, teraz niekoľko slov o prínosoch a nákladoch. Od samotného začiatku komisia vo svojej správe z roku 2013 jasne vyjadrovala, že EPSAS je projekt, ktorý si vyžiada významné náklady, ale tieto náklady podľa nás budú len krátkodobé a prínosy a výsledky tejto reformy budú trvalo udržateľné strednodobo aj dlhodobo. Celkovo si myslíme, že čisté prínosy prevážia náklady. Prínosy veľmi stručne. Ide tu o finančnú transparentnosť a porovnateľnosť finančných výkazov, ide tu o efektívnosť správovania verejných finančných prostriedkov, ide tu o povedanie sa za svoje činy zo strany manažérov verejných finančných prostriedkov, ďalej stabilitu a trvalú udržateľnosť verejných financií, pričom sa prikladá veľká dôležitosť záleže, záležitosti medzigeneračnej spravodlivosti a okrem iného tu ide aj o lepší prístup na kapitálové trhy. Stručne k nákladom a rozličným scenárom, ktorý sme vypracovali z PVC, P2PVC, na európskej úrovni čísla vidíte, ktoré sú tu zobrazené, sú to extrapolované čísla. Máme tu dve, dva predpoklady. E, odhadujú sa náklady medzi 1,2 miliardov a 2,1 miliardov. Podľa prvého scénáru sa adaptujú existujúce IT systémy a scenár číslo 2 je katastrofickejší. V členských štátoch budú musieť sa vymeniť dokonca aj všetky informačné a technické systémy, ktoré budú podporovať reformu účtovníctva a výkazníctva. Osobne si dovolím k tomuto poslednému bodu poznamenať, že horný limit pre takúto reformu neexistuje. To všetko totižto bude závisiť od toho, koľko členské štáty budú ochotné nasypať do reformy týchto rozmerov, ktorá sa týka široko spektrálnych financií vo verejnej správe. Vrátime sa k projektu EPSAS samotnému. Ako som už spomínal, teraz treba vybudovať rámec EPSAS, princípy správy, mechanizmy správy. Musíme sa dohodnúť na náležitom procese stanovovania štandardov, musíme vytvoriť kapacitu stanovovania štandardov a IPSAS bude prvá referencia pre EPSAS, pretože IPSAS je jediný medzinárodne akceptovaný systém eh, účtovníckých štandardov pre verejný sektor. Eh, je to strednodobá záležitosť, ale myslím si, že to bude aj eh, proces postupný, ktorý vezme do úvahy existujúce existujúcu zrelosť a schopnosť e, rôznych výkazníckých a účtovníckých systémov a pravdepodobne sa nahradia tie systémy, ktoré vychádzajú len z hotovosti iným typom systémov. Máme tu rôzličné sofistikované, na druhej strane sofistikované systémy výkazníctva. Potom tu máme položku materiality, o ktorej sme už hovorili, Hovorili sme, že sme pripravení pre malé entity, najmä miestne samozprávy, špeciálne črty tohto programu. Aká dobrá je táto práca v praxi? Ako dobre sa to odráža v praxi? Je to schematická prezentácia, ktorú teraz vidíte pred sebou. Každý v tejto miestnosti vidí, že prvý návrh bol že by sme mali urobiť nariadenie o tomto rámci a mali by sme podporovať prípravné práce pre implementáciu a otvorenie súvah, začiatok práce na súvahách a sú tu štandardy IPSAS dávajúc prednosť verejnému sektoru, napríklad sociálnym benefitom, zdaňovaniu, penziám, a zvyšok štandardov EPSAS by sa mali potom zhrnúť do určitej skupiny. A ďalšia dôležitá vec je konsolidovanie účtov samozprávy. Od začiatku sme sa pokúšali prepracovať náš prístup a posunúť ho ďalej na vyššiu úroveň a aj teraz je to niečo, o čom uvažujeme interne v rámci komisie. Hovoríme si, že by sme mohli dosiahnuť aj finančnú transparentnosť, aj porovnateľnosť. Zvýšime fiskálnu transparentnosť najprv prostredníctvom podpory e, prírastkovej metódy časového rozlišenia zachyteného v účtovníctve, ktoré bude základom e, rozličných e, EPSAS. A potom tu bude technický rozvoj v rámci EPSASu a potom sa presunieme do druhej fázy, kedy sa budeme snažiť dosiahnuť porovnateľnosť rozličných systémov štandardov v členských štátoch EÚ. Ak s prvým e, prístupom, ktorý už bol verifikovaný, sme budeme schopní dosiahnuť finančnú transparentnosť a zároveň e, porovnateľnosť jednou ránou, tak potom by to bolo výborné, ale aj tak e, predovšetkým sa sústredíme najprv na finančnú transparentnosť a porovnateľnosť by sa mala zavádzať postupne krok po kroku. E, myslím si, že som e, takisto poskytol čas pre môžete mať otázky. Ak som neodpovedal na všetko, čo vám blúdi hlavou, tak toľko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujeme, pán Makaronidis, za vašu prezentáciu. Transparentnosť, porovnateľnosť, to je naozaj veľmi dôležité aj pre Európsky a Národný e, súd dvor auditorov a myslím si, že by som chcel pozdraviť pána Lundboša z auditorského dvora a všetkých jeho kolegov na dvore auditorov. Auditory tiež zohrávajú dôležitú úlohu, pretože na konci sú auditory tí, ktorí mm, posúdia, ako sa konajú, ako sa plnia indikátory výkonu, ako sa manažujú fondy, verejné fondy finančných prostriedkov. Bez eh, ďalšieho odtáľania dám slovo Patrice Šumešovi, ktorý je partnerom, zúčastňoval sa na hodnotení EPSASu a na dopade, posúdení dopadu. Ďakujem. Thank you, Mr. Ďakujem za slovo. Okay. So now I'm going to present um, the key learnings from... Nuž, takže hlavné poznatky v tejto štúdii o EPSAS zo strany komisie ohľadom implementácie EPSAS v rámci 28 členských štátov EÚ. Štúdia spočívala v troch úlohách. Najprv sme mali hodnotiť náklady a prínos implementácie EPSAS a kvantifikovať ich. Po druhé, sme mali hodnotiť vhodnosť EPSAS ako alebo základu na rozvoj EPSAS. Vhodnosť toho, či na základe IPSAS bude vyvinutý EPSAS. No a po tretie sme teda mm, rozmýšľali nad kombináciou týchto prvých dvoch krokov. Navštívili sme určité krajiny, kde sme zistili, aké majú skúsenosti. Získavali sme informácie prostredníctvom dotazníkov e, v 28 členských štátoch EÚ. Takže na úvod prínos. Hlavný prínos, ktorý citovalo 28 členských štátov, je väčšia transparentnosť a lepšia zodpovednosť a môžeme povedať, že toto v podstate vedie k lepšiemu rozhodovaniu ohľadom riadenia aktív, predovšetkým v súvislosti s dlhodobou zodpovednosťou. Odzrkadluje to plný dopad politických rozhodnutí a prispieva to k medzigeneračnej spravodlivosti. Takže väčšia transparentnosť a zodpovednosť to sú jasné výhody pretože pokiaľ presne vidíte na výkaze, ako sa veci majú, tak potom je lep, lepšia to diskusia ohľadom kľúčových otázkach. Keď sme hovorili s, vl- s vládami, ktoré už implementovali reformu, tak hlavná motivácia bola tá, že chceli byť lepšie informované, mohli robiť lepšie rozhodnutia. No a často vidíte, že údaje sú využívané tak, že e, sú teda e, účtovní manažeri potom zodpovednejší, taktiež sa tam e, zarátavajú aspekty sociálnej politiky a dokonca sa môžu vyvinúť príslušné, príslušné ukazovatele v súvislosti s politickými cieľmi. No a skutočne taktiež to rozhodnovanie lepšie, to je ďalší, ďalšia výhoda, ďalší prínos. No a dodatočné výhody. Auditná a interná kontrola môže byť týmto podporená, vylepšená. Taktiež vieme, že časovo rozlíšené účtovníctvo taktiež e, ide ruka v ruke s organizovanými e, IT systémami a umožňuje to, dosiahnutie v nasledujúcich rokoch aj e, cieľov v súvislosti s efektivitou. E, vysoké účtovné štandardy, ktoré sú porovnateľné s súkromným sektorom, to taktiež môže viesť k lepšej mobilite personálu medzi e, súkromným a verejným sektorom a tým pádom títo ľudia potom sú profesionálnejšie, lepšie vzdelaní. Takže to boli tie výhody. Keď sa pozrieme na náklady, čo sme robili ako prvé? Odhadli sme e, zrelosť účtovníca v jednotlivých členských štátoch. Tam vidíte percenta, vidíte tam mapu. Vytvorili sme teda takú tabulku skóre pre každú vládu. A potom sme tie krajiny rozdielili do troch kategórií. Poprvé, kde tá zrelosť účtovníca bola vyššia než 70 tam väčšinou e, uplatňovali časovo rozlišené účtovníctvo. Potom druhá e, skupina mala medzi 40 a 70 tam využívali väčšinou e, modifikované hotovostné účtovníctvo čiastočne časovo rozlišené, a potom tretia skupina mala menej než 40 No a tu, keď sa pozrieme na ďalšie e, úrovne, napríklad vo federálnych krajinách, fondy sociálneho zabezpečenia alebo na lokálne vlády, tak tam vidíme, že ten obrazok je úplne iný. Takže ako? Už tu zaznelo, je tam skutočne veľká rôznorodosť, keď porovnáme jednotlivé členské štáty, ale taktiež často aj v jednej jedinej krajine sa situácia líši. A uvidíme, ako toto je v rámci Európy možné celé harmonizovať. No a Ďalej hodnotenie nákladov. Čo sme urobili po vyhodnotení e, e, zrelosti účtovníctva sme e, stanovili teda referenčnú hodnotu, jeden bod zrelosti a potom sme to preniesli na európsku úroveň. Takže toto sme vykonali na všetkých úrovniach v rámci každej krajiny, vo všetkých 28 členských štátoch a potom tie celkové náklady na EPSAS v podstate e, sme sčítali, aké to malo náklady v jednotlivých členských štátoch. Podľa takejto metodiky sme sa dostali k celkovému odhadu pre Európu nákladu na implementáciu EPSAS. Bolo to 1,2 až 6,9 miliardy, o tom už Alexander hovoril. No a čo je tu dôležité, že to rozhodnutie alebo potreba investovať alebo neinvestovať do nového IT systému, toto je tu veľmi dôležitým prvkom. Ten drahší scenár e, hovorí o, o e, sa týka skôr tých e, krajín, ktoré majú menšiu zrelosť súčovníctva, menej než 40 budú musieť investovať viac na nových IT systémov. No a ten druhý scenár sa e, ráta len s prispôsobením IT systémov, preto je lacnejší. A preto tam máme tých 1,2 miliardy len v porovnaní s tými 6,9. No a toto sú len také indikatívne čísla. My, my sme nemali v úmysle menovať nejaké konkrétne číslo. Takže toto sa týka európskej úrovne. Avšak, myslíme si, toto je zaujímavý východiskový bod pre európske členské štáty, ktoré chcú potom na úrovni vnútroštátnej vykonať e, takúto analýzu prínosu a nákladov. Náklady sú, to sú predovšetkým jednorázové, máme tam implementáciu, to musí byť zaplatená a potom ten prínos, ten je hlavne dlhodobý. Ďalej, úloha 2. Vhodnosť štandardov IPSAS na vyvíjanie štandardov EPSAS. Vychádzali sme z toho, že v prípade IPSAS sme svedkami toho, že sú, je už využi, alebo sú už využívané ako inšpirácia zo strany mnohých vlád do, rôznych, do rôznej miery. Ďalej. Vlády s najrozvinutejšími uškodníckými praktikami by nechceli e, meniť situáciu predovšetkým, pokiaľ majú svoj e, systém, účtovnícky systém e, prepojený s systémom riadenia. A tieto vlády sú dosť optimistické. Väčšinou hovorili o nákladoch a komplexnosti implementácie. Avšak toto sú také technické zmienky, tie sa týkali niekoľkých konkrétnych tém. Prvé pripomienky sa týkali toho, že rámec IPSES ešte nebol kompletný, neriešil všetky e, otázky, ktoré sú dôležité pre vlády. Možno pred dvomi, tromi rokmi, keď e, teraz sme ten dotazník e, rozoslali, tak toto bola, prav, toto bola pravda, ale odvtedy sa situácia už vyvinula a máme tam e, ďalšie teda témy, ktoré boli rozpracované Ďalej je tam, sú tam rôzne témy, o ktorých by sme mali diskutovať. Nehovoríme, že by mali byť zmenené štandardy IPSAS, ale je treba urobiť principiálne rozhodnutia, napríklad čo sa týka rozsahu konsolidácie. A štandardy musia byť lepšie pochopiteľné napríklad e, systém alebo koncepcia ručenia, to nie je nutne každý chápe, čo to vlastne znamená ručenie. A ďalej sú tam nejaké dodatočné témy, ktoré si budú vyžadovať do vysvetlenia a usmernenia, aby štandardy boli konzistentne aplikované naprieč celou Európskou úniou. No a potom je tam zvyšok tém, Máme tam 38 štandardov IPSAS, kde nevidíme nejaké veľké problémy. Takže ako pokračovať, alebo čo odporúčame? Čo sa týka štandardného nastavenia, tak áno, IPSAS, štandardy IPSAS fungujú, sú mm, v podstate dobré, takže nesnažme sa znovu vynaliesť koleso, sústredíme sa na témy, ktoré boli identifikované v rámci našich diskusí. Čo sa týka implementa, projektu implementácie EPSASu, na úrovni členských štátov. Povedali by sme, nečakajte, začnite teraz s diagnostikou a vypracujte takú cestovnú mapu, ktorá bude prispôsobená situácii vo vašej krajine, pretože takto môžeme ten projekt správne rozbehnúť. A vieme, že nemáme priestor na nečinnosť, no čo týka implementácie, tak tuto chceme povedať, buďte pragmaticky, sústredujte sa najprv na tie dôležité veci a e, pri e, schválte účovní, účtovné e, pravidlá, ktoré potom môžu byť prispôsobené. Máme tu prechod k časovo rozlišenom účtovníctvu a tú reformu, ktorá príde, ale to je proces, to je cesta. Takže uvidíme, ako to bude pokračovať. Krajiny, ktoré majú vysokú úroveň zrelosti účtovníctva, začnú implementovať príslušné projekty a potom ich e, systémy e, manažmentu a informácie taktiež musia byť takto prispôsobené. Ďakujem za túto e, prezentáciu. Pán Schumeš. A poslednou rečničkou bude pani Julia Kac, ktorá je poradkyňou v Európskej centrálnej banke v oddelení makroekonomických štatistík. Dobré ráno, ďakujem, že ste ma pozvali. Toto je štruktúra mojej prezentácie, takže na úvod chcem vysvetliť dôležitosť časovo rozlišeného účtovníctva. Druhý bod mojej prezentácie sa sústreďuje na to, ako by EPSAS mohli byť e, navrhnuté a potom príde teda záver. Dôležitosť e, časovo rozlišeného účtovníctva, to už tu zaznelo, ale chcela by som vám dať veľmi jednoduchý príklad. Vrátim sa do tých dní, keď som študovala. No a keď mi prišli účty za elektrinu alebo za nájomné, tak som ich hodila e, na stôl a mala som tam neporiadok, tak toto vyzeralo. No a keď som sa pozrela do peňaženky, tak som videla, že mám dosť peňazí. Mala na to, aby som e, pozvala priateľov na pivo, ale potom, keď prišlo to posledné upozornenie, mala som problém, pretože som, stra- pretože som minula peniaze, ktoré boli čo nájomné, som ich minula za pivo. Čo som mala urobiť? Mala som mať účto, mala som e, si zaviesť účtovníctvo, ktoré bolo časovo rozlíšané. Videla by som, kedy bolo treba zaplatiť nájomné, bolo by to nahrané ako e, výdavok tej chvíli, keď bolo treba zaplatiť nájomné. Je to triviálny príklad, ale v podstate toto sme videli v niektorých členských štátoch, že oni vykázali deficit Eurostatu, ale e, ignorovali niektoré nezaplatené účty. A ten deficit bol v podstate nižší, alebo vykázaný deficit bol nižší, než v skutočnosti bol. No a už tu zaznelo, že potom členské štáty e, vykazovali deficit, tak to mali robiť na báze časovo rozlišeného účtovníctva. A čo sa týka zdrových údajov z účtov vo verejnom sektore, tie ešte nie sú plne e, časovo rozlíšené, ako sme videli. Vidíte tu, že to vytvára také prutia v tie s Eurostatom. Tu máte tabulku, tam sú vykázané údaje o deficite a o dlhu. A nie len sú tam plné údaje, ale tá tabulka je veľmi detailná. Máte tu tabulku, kde vidíte, v tom prvom riadku, je to trochu malým, ale vidíte tam um, pracovnú eh, alebo funkčnú súvahu eh, v rámci účtov z ústrednej centrálnej vlády. No a úplne dole vidíte tam tie E, časovo, e, tie deficity v rámci časovo rozlišeného účtovníctva a medzi tým tam sú teda rôzne prispôsobenia. E, v Belgicku nie len centrálna vláda má takéto tak, tabulky, ale aj ostatné úrovne vlády. A všetky tie tabulky sú odlišné a aj vyzerajú úplne ináč v iných členských štátoch. Takže keď Eurostat začne kontrolovať tieto tabulky, tak to nemá ľahké je to len jeden príklad, kde ten rozdiel medzi hotovostným účtovníctvom a časovarodčným účtovníctvom e, pôsobí problémy. Takže máme tu určité ciele pre jednotlivé krajiny. mám partnerov, ktorí sú časťou trojky a majú hodnotiť, či tie programové krajiny, e, či sa im podarí e, dosiahnuť svoje ciele a robia to tak na základe časovo rozlišného účtovníctva. No a Problém je ten, že často má k dispozícii e, len výkazy e, hotovostného účtovníctva. No a je ťažké potom vypočítať, či sa im podarí splniť cieľa týmto krajinám. Takže kolegovia potrebujú, aby tieto verejné účty boli na báze platby, alebo aby to bolo hotovostné účtovníctvo, aby mohli lepšie e, vykonávať svoje hodnotenie. Toto sa taktiež odzrkadlo v našom stanovisku z roku 2011 ohľadom toho 6 balíčka. Tam sme povedali, že by sme eh, chceli, aby eh, tie vládne štatistiky boli lepšie načasované, aby boli detailnejšie a aby verejné účty boli na hotovostnej báze na základe eh, medzinárodne príjmaných štandardov, aby boli harmonizované. No a toto veľmi dobre zapadá do plánovania EPSAS. Taktiež to pomôže tým, čo zbierajú daňové e, údaje. Takže tá harmonizácia príde, toto je pozitívne. No a EPSAS umožní, že údaje o verejných, štát, štát, verejných e, účtoch budú premietnuté potom do štatistík časovo rozlišeného učedica a Eurostat bude mať potom jednoduchšiu úlohu pri kontrole týchto údajov. Teda ako vytvoriť EPSAS? Ja som trochu ovplyvnená, pretože som štatistička a bola by som za to, aby sa zlepšilo prepojenie medzi e, účtami verejného sektora na jednej strane a e, pravidlami pre e, záznam štatistík. Takže na jednej strane by EPSA sa malo, mali zakladať čo do najväčšej miery na ESA, aby tam samozrejme nebolo žiadne mm, prekryvanie, ale ESA taktiež musí byť prispôsobené tam, kde je to potrebné. Dávam dva príklady toho, ako by toto v praxi mohlo fungovať. Jeden príklad, tu máme verejno-súkromné partnerstva, ďalej tu máme e, záznamy o daniach Takže e, zmluvy e, v rámci verejno-súkromného partnerstva, napríklad ako postaviť a využívať cestu, tak tí sú, zmluvy sú veľmi komplikované, sú dlhé, že by zaplnili takúto knižnicu. No a aj e, účtovníctvo v rámci verejného sektora je veľmi komplikované a Analýza prebieha na základe jednej skupiny pravidiel, no a potom máte analýzu na báze iných pravidiel, no a myslím si, toto nie je dobré využívanie peniazeňových daňových poplatníkov. Takže pýtam sa, prečo všetci nevyužívajú rovnaké pravidlá. Na tomto prípade si myslím, že ESA by sa malo prispôsobiť pravidlám súkromného verejného sektora. Ďalší príklad, tu je záznam o daniach a o sociálnych príspevkoch. Máme tu dve hlavné veci. Poprvé, tu máme Eh, hotovostnú metódu prispôsobenú časovému obdobiu. No a napríklad hotovosť, ktorá príde vo februári, eh, v podstate ešte súvisí s hodnoteniami z januára. Takže pokiaľ chcem eh, akruálne hodnotenie, tak sa musím pozrieť na tie peniaze, ktoré prišli medzi februárom, do, medzi februárom a ďalším januárom. A potom môžem vypočítať tie e, akruálne sumy. Myslím si, že toto je dobré, pretože je to skutočne veľmi obozretná metóda. Avšak v niektorých krajinách majú inú metódu, tá je tiež povolená podľa štatistických pravidiel, to je tzv. metóda hodnotenia vláda vyhodnotí každý mesiac, čo ľudia musia zaplatiť, čo podniky musia zaplatiť a potom štatistici zaznamenajú do vládnych štatistík len tie peniaze, ktoré potom sú skutočne vybrané. No a myslím si, povedia si dobre, 10% pravdepodobne nevyberieme, takže to zaznamená len 90%. No ale Týto, toto percento, som si mali určitý model na vypočítavanie, tento model sa mm, toto, e, tento, toto percento to sa mení v závislosti od konkrétnych podmienok. Takže je to len taký odhad. A ja si myslím, že všetci štatistici aj e, účtovníci verejných účtov by mali využívať všetci rovnaké metódy a pravidlá. Napríklad tak, ako sa to deje v Spojenom kráľovstve. Na záver chcem povedať, že tie pozitívne črty EPSA sú, že je harmoni- sú harmonizované s ESA, že je tam tá účelníctvo, ktoré je časovo rozlíšané, že e, zabezpečuje zodpovednosť a včasnosť fiskálnych štatistík, a na druhej strane štatistici, ktorí musia teda potom podať informácie o deficite a dlhu komisii, tak im to taktiež uľahčuje prácu. A vidím že sa zlepšuje spolupráca v tejto oblasti naprieč Európou. Ľudia diskutujú o štandardoch, ktoré by sme mali mať, ako je harmonizovať, takže si myslím, že EPSA v tomto zmysle taktiež veľmi, sú taktiež veľmi dôležité. Na no záver chcem povedať, ako najlepšie postupovať v súvislosti s EPSA, to nezávisí na mňa ani na Európskej centrálnej banke. Takže je to na vás a na rade, na Eurostate, ale želám vám veľký úspech s týmto projektom. Ďakujem vám teraz za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne za vašu prezentáciu. Myslím, že to bolo veľmi zaujímavé a dôležité. Myslím, čo sa deje v systémoch. No viete, prečo sa týmito otázkami vlastne zaoberáme? Pretože sú skutočne veľmi zaujímavé. My to rôznymi metodami sa dá manipulovať. Eh, skutočne sa dá urobiť rozpočet, ktorý nie je realistický. Dá sa, dajú sa ceniť niektoré čísla, prehodnotiť niektoré čísla. To je tiež veľmi dôležité pre daňových poplatníkov, aby boli včas informovaní o povinnostiach do budúcnosti. Nie je veľmi pekné, keď hovoríte, že to je v poriadku a potom zrazu polovici budúceho roku musíte upraviť rozpočet. Pretože aj povinnosti, ktoré ste v minulosti. Takže ja dúfam, že táto cestovná mapa, ktorá je vytvorená v každej krajine, ukáže dôležité veci. Poprvé, časový harmonogram, implementáciu štandardov. A druhá vec, čo tiež nie je nedôležité, nedôležité a to je, koľko to bude stáť, pretože v tom, tejto chvíli neskutočne náročné poskytovať konkrétne informácie, aj čo sa týka IT systémov a prekážok, ktoré sa objavia v takéto mape, ale v každom prípade musíme sústrediť našu energiu na podporu tejto myšlienky. Preto by som rád otvoril diskusiu a naši odborníci budú môcť odpovedať na otázky. Pani Gresla, áno, ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela položiť jednu otázku Eurostatu. Plánované nariadenie už bude predložené minulý rok alebo tento rok, takže pochopila som správne, že teraz ste zmenili zmenili prístup a keď nebudú všetci, to mi tak neurobiť, nepredložíte ani nariadenie. No a teraz sa všetkých troch. Ak som správne pochopila, tak v EÚ na úrovni centrálnej vlády, centrálnych vlád máme tri rozvojové krajiny Nemecko, Taliansko, Grécko a Chorvátsko. To sú tie rozvojové krajiny z hľadiska účtovníctva. Na tá mapka, ktorú ste ukázali, to bolo veľmi užitočné. Ja by som preto chcela položiť otázku Eurostatu z týchto štyroch krajín, máte nejaké čísla, ktoré vám dali, napríklad na úlohy, ktoré som vytvoril zo e, Sixpacku v rámci menovej únie na realizáciu kontrolných úloh. Takže mohli by ste, alebo ja by som bol rada, my to, čo robíme s EPSAS, my sme to prepojili e, za nedostatočnou kvalitou údajov a chcem sa spýtať, či to tak skutočne a ja ďakujem za odpoveď. Ďakujem pekne, pani Gresle. Takže kto chce odpovedať ako prvý z rečníkov? OK. No, ďakujem veľmi pekne. Dovolte mi najskôr zodpovedať otázku týkajúcu sa nariadenia. Je pravda, že komisie na, na komisii trochu otrval, kým sme sa um, uvažovali nad rozpočtom a to je, myslím, že férové a vhodné zamýšľať sa nad projektami ako aj ich pokračovaním, ale ja by som povedala, že už v dopadovej štúdii, ktorá bola vykonaná, sa zdôraznilo viacero postupov. Vie, že predložíme najskôr nariadenie, že to nie začneme aj štandardy a riešiť porovnateľnosť a transparentnosť súčasne. Ale my sme tiež vypočuli veľmi pozorne všetkých zúčastnených aktérov a ich obavy, ktoré zazneli z viacerých členských štátov. A druhá možnosť je taký jemnejší prístup, kde vyhradíme dlhšiu dobu na vybudovanie dôvery, spoločného pochopenia, porozumenia, a už sme podporili tie, že by sme podporili tie krajiny, ktoré už implementujú prírastkové systémy čo najviac, ako sa dá, a to prácou na, štandard, eh, prácou na štandardoch EPSAS. No a, a v neskôršej fáze by sme možno pri, prijali legislatívny akt. Takže je skutočne veľa ciest a komisia je vo záverečnej fáze rozhodovania o prístupe, ktorý by sme chceli odporučiť. No a dúfam, že čo najskôr sa nám podarí to, tom informovať. Ale nie je to univerzálne riešenie, je dôležité, aby sme vybudovali dôveru a že aby ľudia boli presvedčení, že tie prírastkové systémy, ako sme povedali, existujú také položky na implementáciu a skutočne existuje viacero spôsobov a momentálne sa rozhodujeme a dúfame, že čoskoro vás budeme môcť o tom informovať. Ak by ste chceli povedať niečo k údajom, Alexander, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne. Ja sa chcem vyhnúť nejakým nedorozumeniam partnerských vzťahoch treba neustále zohľadňovať to, že implementácia a plány implementácie, ktoré predkladáme, a o ktorých sa diskutuje, to boli myšlienky a návrhy no prečo na technickej úrovni Európska komisia nikdy formálne ani oficiálne neoznámila dátum o regulovaní verejného štandardu a účtovných štandardov Európe. No a otázka, ktorá sa týka údajov, dobre, no že skutočne čo sa týka zvoja systémov, tak sú isté členské štáty, ktoré zaostávajú. No a čo sa týka kvality údajov pre finančné výkazníctvo a aj čili to je trochu širšia záležitosť, pretože nesmieme zabúdať na to, že členské štáty, ktoré, alebo tie členské štáty, kde sú už eh, pokročilé systémy, tak v mnohých prípadoch štatistické údaje sa zhromažďujú na, úlo, úlo na základe hotovostných údajov, potom sa pracovala ako prírastkové, no a by sa e, zhromaždili štatistické údaje. No a toto je ilustrácia rizik pri zaisťovaní kvality údajov, čo je súčasťou tohto opatrenia, pretože akékoľvek opatrenia sa robia na štatistické úrovni a pre štatistické zaobchádanie, ktoré sa urobí na primárnych fiskálnych údajoch, tak štatistici nemôžu nikdy poskytnúť nejakú záruku o kvalite týchto základných eh, fiskálnych údajov, ktoré sú ktorých sa hm, štatistické údaje alebo systémy finančného výkazníctva a preto je eh, dôležité eh, požiadavka smernice, že systémy musia byť pochopiteľné, konzistentné, musia obsahovať všetky nevyhnutné informácie, a druhá požiadavka je, že no, systémy verejného účtovníctva, keď sa zaistí, že budú koherentné a komplexné, že musia podliehať internej kontrole a externému auditu na to, aby sa riešil tento problém. Aby všetky údaje boli použiteľné a poskytnuté údaje sa dajú použiť na štatistické účely. Ďakujem pekne. Pani Kac. Áno, ďakujem pekne. Ja by som rada uviedla jeden príklad niečo, čo sme videli v minulosti. Jeden členský štát, myslím, že to bolo Grécko, kde vojenské výdavky, výdavky vykazovali ako súčasť hlavného deficitu, boli vykazované na hotovostnom základe. No a pre štatistický údaj bolo ťažké získať informácie o realizovaní vojenských výdavkov, pretože o informácii vojenské výdavky a na vojenské zariadenie sa e, vykazujú, keď zariadenie sú doručené. A toto sú citlivé informácie. No a by bol systém verejného účtovníctva, kde by to bolo na prírodskom základe, tak by bolo veľa jednoduchšie pre štatistické orgány nájsť správnu informáciu vo účtovných systémoch. Bude dobré sa na ne postúpiť dáta Eurostatu. Je Toto jeden konkrétny príklad toho, ako dobré systémy v prírostkovom základe môžu pomôcť v štatistikách, ale povedal Alexander, závisia od kvality systémov verejný, verejného účtovníctva alebo štátneho účtovníctva. Áno, ďakujem pekne. Šumek 6. Šumeš, chcel ešte niečo dodáte? Myslím, že základ bol povedaný a opätovne myslím, že pani Gresle ukázala na heterogenitu, sa ukázala na mapke. No a čo je dôležité že čo každý členský štát musí zvažovať svoju vlastnú situáciu. A toto myslím, že je cesta vpred. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne všetkým rečníkom za reakcie. Myslím, že nám vypršal čas na tento prvý panel. No a môžeme pokračovať ďalej. Dobre, takže teraz by som rád dal slovo pánu Oskarovi Figerejdovi. No a som tohto panela je verejný sektor členských štátov, výzvy pre národné, národnú správu súvisiace s EPSAS, ich implementáciou a pridanou hodnotou pre Európu. Takže pán Figerejdo, máte slovo, nech sa páči. Muito obrigado. Bom dia e obrigado pelo convite que... <coughs> Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie, ktoré ste nám zaslali, to aby sme tu predniesli túto prezentáciu. No, finančná kríza finančné krízy ukazujú, že vlády majú sklon k tomu, používať účtovné postupy v cieľom vylepšiť finančné indikátory verejného sektora za určité obdobie, bez toho, aby zohľadnili dopady, ktoré to môže mať na budúce obdobie. V systéme takéhoto účelníctva dnes či príjem dnešný môže znamenať znižiť náklady budúcnosti a menej výdajov dnes môže byť cestou, ako vyšiť výdavky budúcnosti. Keď v Portugalsku máme množstvo účtovných jednotiek, ktoré zmenili tento systém na prírastkový systém a tiež územné orgány, ako napríklad nemocnice a univerzity, tie pristúpili na tento, tento nový typ systému, ale myslím, že keby sme toto zaviedli na všetkých úrovniach správy, tak by to mohlo vytvoriť skutočne lepšiu finančnú formáciu a neboli by to len ukázali by sa skutočne aj aktíva a lepšie by to zobrazilo všetky toky peňazí, aktív a pasív. V budúcnosti si myslím, že toto by dokázalo skonsolidovať všetky účty vlády, súčasne aj so štátnymi podnikmi, čo by viedlo k väčšej transparentnosti a no, bolo by možno lepšie porovnať jednotky. No a dôležité je, aby vláda sa tomuto venovala a celú správu takto zreformovala. Portugalsku v roku 2012 sa vláda rozhodla, že zreformuje účtovné systémy tak, aby vytvorila nový referenčný rámec a nahradila existujúci rámec a pripravila účtovný plán, ktorý bude ako ten kameň rôznych právnych predpisov. Tento plán prebieha súčasne s prípravou základné, ďalšieho základného dokumentu v tejto oblasti, čo je nový zákon o spočtovom zakotvení Tieto dva právne predpisy sú základom pre reformu verejných financií, ktorú vláda hodlá vykonať. Tie dokumenty vláda schválila v júli tohto roka a pred troma mesiacmi ich zverejnila. Bolo to 11.9.2015 a tieto zákony budú implementované v nadchádzajúcich rokoch. Zákon o rozpočtovom rámci obsahuje rozpočtové politiky, rozpočtové pravidla a ďalšie aspekty je tu prepojenie, ktoré sa týka mnohých aspektov účtovníctva, týka sa to kontroly transparentnosti a zavádza sa napríklad to, že štát bude jednotkou účtovnou, ktorá bude zároveň aj jednotkou výkazníctva. A tu budeme mať koveznutie v novom systéme ďalších aspektov, ktoré ešte nie sú v tom existujúcom aspekte, napríklad eh, fiskálny príjem, ako vyzerajú príjmy od daňových poplatníkov. To tiež pamiatky a tiež partnerstvo v oblasti súkromného sektora. Štát bude mať teda finančné kazníctvo, rozpočtové výkazníctvo, účtovníctvo a to v konsolidovanej podobe akékoľvek alebo všetky dokumenty budú podrobené auditu účtovného dvora a všetky účtovné jednotky budú tiež podrobené auditu auditu, ktorý bude vykonávať účtovný dvor. No, zákon o rozpočtovom rámci rovnako zavádza povinnosť toho, aby finančné informácie a finančné informácie boli pripravené v súlade s účtovnými normami, ktoré sú v platnosti. Avšak prišlo k tomu, stalo sa to, že účtovníctvo bol vytvorený referenciál pre účtovníctvo pre referenčný sektor, kde sa oprel o najnovšie medzinárodné účtovné normy, činnosti verejného sektoru a opäť sa opravil o niektoré existujúce normy, ktoré v rámci verejného sektoru existujú, účtovní sa pre verejný sektor a ďalšie účtovné normy, ktoré sú už aplikované v Európskej únii a Európskou komisiou. A tu je dôležité, dôležitý príslov všetkých ďalších zúčastnených strán, ktoré neboli vždy zastúpené v našom výbore, Príklad Národný štatistický inštitút Portugalská banka, orgány miestnej samozprávy a tiež univerzity sa zapojili do tejto práce a stále sú ešte zapojené vytvárania nového dokumentu, čo je základ Takže tu máme nový referenčný rámec pre účtovníctvo, ktorý poskytuje účtovné informácie výkaznícke informácie užívateľom. Máme jediný účtovný systém. A jednotné pravidlá, tak aby sa zjednotili informácie, všetky informácie užívateľov. A vidíte tu, kto sa zapája do tejto práce, my sa opierame o ten prírastkový systém, vytvárame všetky účtovné normy. Máme teda 107 účtovných noriem. A detailný účtovný plán, ktorý je multidimenzionálny, pretože zahrania nie len finančné účtovníctvo, ale tiež informácie pre štatistický úrad a je to súhrn modelov výkazníctva, preto aby sa mohli vytvárať funkčné výkazy. Vytvorili sme zjednodušený režim pre malé jednotky, ktoré majú menšie riziko. To boli naše zdroje, zdroje pre vytváranie našich štandardov. Väčšia časť z nich samozrejme pochádza z medzinárodných účetných štandardov pre verejný sektor s niektorými zmenami. To je prirodzené. Niektoré štandardy sme použili, prebrali sme ich z existujúcich portugalských právnych noriem a predpisov, ale vytvorili sme aj dve úplne nové, právne normy, ktoré zatiaľ neboli obsiahnuté v našom národnom systéme. Boli to štandardy, ktoré sa týkajú výkazníctva a úč- účtovníctva v oblasti verejnej správy. Je jasné, že mnohé z týchto noriem a ich implementácia vytvoria problémy, vytvoria výzvy. Najmä pre tie účtovné jednotky, ktoré ešte nepracovali s takýmto novým účtovným systémom časovo rozlišených položiek minulých a budúcich období. Historické pamiatky krajiny, historické dedictvo krajiny má byť zaúčtované, vykazované, ako to má byť odmerané čo sa týka aktív v oblasti verejného sektoru, imania a takisto určenia životnosti týchto aktív, ako určiť spravodlivo hodnotu na trhu určitých hmotných a nehmotných aktív, ako určiť hodnotu. Ďalší blok je blok investícií a konsolidácie. Tu máme otázky, ktoré sa týkajú toho, kto to určí, kto to zistí a ako aplikovať koncepciu kontroly. Kde máme vplyv aktív, ktoré sú držané verejnými podnikmi, akým spôsobom sa dá odmerať spravodlivo hodnota investícií a akým spôsobom sa určuje ich e, odpisovanie, ich, ich zhoršenie, zhoršenie ich stavu napríklad. Čas týchto problémov a víziev, ktorými budem, ktorým budeme musieť čeliť, je, vidíme to popísané tu na diapozitíve, prvom roku uplatňovania nového referenčného rámca týka sa to tých, ktorí používajú časovo rozlišené účtovníctvo, aj tých, ktorí používajú ešte starší pôvodný systém. Z našej strany si reforma vyžaduje veľké úsilie zo strán všetkých aktérov, účtovnícke reformy a nemám na mysli len profesionálnych účtovníkov, ale aj tých, čo robia rozhodnutia o meraní, meraniach, o istých typoch e, transakcií, tzv. non-exchange transactions, keď, kedy je nejaká transakcia aktívom, e, pohľadávkou a kedy je záväzkom alebo dlhom. Ako hodnotiť určité typy aktív, ako zistiť, či sú to záväzky alebo príjmy. Záverom by som chcel povedať, že to je zásadná reforma verejného sektora, ale potrebujeme okrem diskusie aj zdravý rozum. Všetci vieme, že verejné subjekty sa vždy riadia princípom zákonnosti a v prípadoch našich samozpráv tam už máme časovo rozlíšené účtovníctvo, používame ho niekoľko rokov, ale ešte stále sú problémy, ktoré sa týkajú uznania určitých aktív v tejto prírazkovej metóde. Chýbajú dokumenty, chýbajú záznamy, pretože predtým to nebolo zaznamenané, hoci toto aktívum účtovná jednotka používa, hoci ho má. Reforma iste bude trvať mnoho rokov na úrovni vlády. Napríklad bude treba vytvoriť na úrovni ministerstva financí oddelenie pre účtovníctvo a výkazníctvo. A cieľ tohto um, oddelenia bude viesť implementáciu tohto nového účtovného systému. Pre všetkých účtovníkov pracujúcich vo verejnej sfére to platí. Budú musieť spolupracovať s našim výborom, s našou komisiou v odborných otázkach. A my samozrejme budeme e, produkovať isté pokyny pre nich, aby vedeli podľa čoho sa orientovať. Dôležité tu je i to, aby sme všetky kritérie aplikovali harmonizovaným spôsobom, čo si vyžiada veľké úsilie, rovnako ako všetko ostatné. Ak budeme už mať rovnaký postup pre účtovnú kontrolu, pre audit, bude treba zmeniť aj chovanie samotných auditorov, pretože v súčasnosti títo inšpektori pri audite zistujú iba to, či je dodržovaný zákon, či sú dodržované predpisy, ale od teraz by mali kontrolovať i to, robiť inšpekciu aj kompletných finančných výkazov vo verejnej správe, či to bolo e, vykonané v súlade s e, novým referenčným rámcom. Hovoril som už o nových zákonných predpisoch, ktoré boli už publikované v zbierke zákonov a vstúpia do platnosti. Pred nami však stojí veľký kus práce. Potrebujeme vytvoriť akýsi manuál pre používanie týchto nových predpisov a kde budú príklady toho, ako aplikovať nové pravidlá, kde budú príklady realizácie, vypračovaný účtovný plán s konkrétnymi príkladmi. Bude sa tam riešiť to, ako sa budú zaúčtovávať rôzne spôsoby transakcií tak, aby bolo možné poskytnúť dostatok odborných informácií pre toho, čo má tieto nové nástroje novým systémom používať. Budeme používať zjednodušené nástroje pre menšie účtovné jednotky a jednoduchším spôsobom vypracovávať finančné správy. Ďalšia dôležitá vec je informovať klientov o tom, ako funguje nový systém. To je naozaj úloha veľmi veľká, a šírenie informácií o robení osvety je takisto veľkou úlohou. Navyše, samozrejme, budeme sledovať pilotné implementácie. Tento pilot sa začne 1. januára 2016, konkrétny, tento pilotný program. My v Portugalsku sa usilujeme o to, aby finančné výkazy presne odrážali realitu. Ale máme už teraz taký systém finančného výkazníctva, ktorý, ktorý by odrážal, v akom stave sa nachádzajú orgány verejnej správy, ich financie. Nie, nemáme. Musím to priznať. Máme problémy, narážame na prekážky v našom masívnom reformnom úsilí. Je tento nový systém lepší pre eh, netransparentné a nevierohodné staré účty. I v, nový, v novom systéme je možné manipulovať s účtami, sme si toho vedomí, ale dôležité je to, nezameriavať sa len na problémy a prekážky, ktoré určite existujú, my o tom vieme. Nie je ani dôležité sa zaoberať tým, že bude dlho trvať, kým sa celý systém zmení. Zásadné pre nás je zmeniť tento systém, aj keď vieme, že to bude trvať dlho. Ak ho zmeníme, budeme mať viac informácií, budeme mať lepšie informácie než dnes a ak budeme mať lepšie informácie, tak tí, čo prijímajú rozhodnutia, budú môcť oprieť ich o vierohodnejšie informácie v porovnaní s tým, ako to bolo doteraz. To je našim hlavným cieľom. Od samého začiatku vždy bolo toto našim hlavným cieľom a vieme, že verejné aktivity sa financujú z naozaj rozmanitých zdrojov. Poskytovatelia financií, najmä daňoví poplatníci, od nás očakávajú, že zavedieme takýto nový systém, ktorý veci zlepší. Dobre je vedieť, ako sa aké peniaze používajú, na aké účely, či sa používajú vhodne a transparentne, tak, aby slúžili verejným záujmom. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujeme, Oskar. Ja vám želám všetko najlepšie pri realizácii vášho projektu. Je pravda, že existuje mnoho prekážok, aj sa budú vynárať počas vašich aktivít, pretože je neľahké takto sa zmeniť eh, v krátkom čase, takto zmeniť v krátkom čase všetky štandardy, ktoré sa používali už dlho. Poprosil by som teraz pána Manuela Ortuňa Bernabe, ktorý je e, poradca v Národnom účtovníckom e, úrade v Španielsku, aby sa ujal slova. Nech sa páči. Eh, Ďakujem rozpočtovému výboru Európskeho parlamentu, taktiež všetkým asistentom moja prezentácia súvisí hlavne s tým, o čom, to budeme dne, o čom tu dnes hovoríme, určiť, ako sa vyvíja e, ten proces e, účtovnej reformy, e, ktorá, ktorá teda je v Španielsku, v Európe a nakoľko je to teda to súvisí s účtovnou normalizáciou na medzinárodnej úrovni. Nuž, máme tu štruktúru troch častiach. Prvé je to proces e, reformy e, účtovníctva vo verejnom sektore. Po druhé, aké sú rôzne účtovné systémy, ktoré momentálne existujú v Španielsku. A po tretie, aké sú výzvy a príležitosti, ktoré predstavuje prispôsobenie e, systémov novým štandardom aký to bude mať pozitívny vplyv na e, verejné účty. Poprvé by som chcela povedať, že proces účtovnej reformy vo verejnom sektore poprvé, ktorá teda mu predchádzala reforma účtovných systémov v súkromnom sektore a momentálne, teda v tom podnikateľskom sektore, momentálne je to e, prispôsobené E, medzinárodným normám a teraz prichádza taká situácia, že v podnikateľskom sektore sme mali prispôsobené účtovné e, systémy medzinárodným štandardom, zatiaľ čo vo verejnom sektore takáto homologácia na medzinárodnej úrovni nebola a preto v Španielsku prišiel proces implementácie takýchto štandardov, ktoré odsúhlasila eh, IFAC, Medzinárodná federácia eh, účtovníkov. Takže najprv eh, sa pozriem na to, ako to vyzeralo v súkromnom sektore, aké boli tie legislatívne procesy, ako vyzeralo to prispôsobenie právneho rámca a po druhé, sme mali e, tie štandardy verejného účtovníctva, ktoré sa odsúhlasovali. Máme tu e, zákon z roku 2003, kde sa stanovia základné princípy verejného účtovníctva. Potom v roku 2010 sa e, odsúhlasili príslušné štandardy verejného účtovníctva. No a po tretie, 2013 tu máme ďalšie finančné zmeny konsolidované verejné účty. A v roku 2014 to všetko vstúpilo do platnosti. V priebehu tohto procesu reforiem sa uplatňovali e, medzinárodné štandardy e, pre e, účtovný sektor a momentálne našim cieľom je poskytnúť verný obraz skutočnosti, a presné výsledky a poskytnúť užitočné informácie gestorom a umožniť transparentnosť, čo sa týka účtovných informácií. Taktiež sa zistila e, sa zistilo, že teda tieto štandardy, tieto hospodárske štandardy alebo hospodárska realita e, prevažuje nad e, právnymi podmienkami. Musia byť poskytnuté spolahlivé informácie. Údaje musia byť spolahlivé a musí byť taktiež zaručená porovnateľnosť nie len medzi rôznymi subjektami, ale aj medzi rôznymi rokmi, tak aby bolo možné homogenizovať finančné informácie. Netreba zabúdať, že Štandardy verejných účtov sa zakladajú na účtovných princípoch, ktoré závisia od konkrétneho typu toho verejného subjektu. Toto je treba povedať, pretože toto je dôležité. Som s účtovnými systémami. Poprvé, tu máme subjekty, ktorí majú záväzný rozpočet, a ktorý teraz sa schvaluje v parlamente. Tam ten ten majú, tí majú rozpočtový účtovný systém. No a tie účtovné princípy, ktoré sa používajú, to sú v podstate také právne účtovné princípy. Vždy sa e, musia právne uznať e, e, jednotlivé princípy na základe toho rozpočtu a taktiež príjmy taktiež sú viazané teda sa vytvorí odhad rozpočtu a tam sa využíva e, princíp e, hotovostného účtovníctva. A tam sa využívajú medzinárodné štandardy finančných informácií. A tieto transakcie sa zakladajú na hotovostnom účtovníctve, teda sú zaznamenané vtedy, keď e, bola poskytnutá služba, a nie vtedy, e, kedy nastal v podstate ten finančný tok. Takže všetky príjmy sú uznané vtedy, nie, nie vtedy, keď sú zlikvidované, ale vtedy, keď sa vie o ich existencii. V opačnom prípade sa tie e, príjmy vykážu až vtedy, keď teda skutočne sa uskutočnili. Štandardy IPSAS, ktoré momentálne sú implementované v štátnom verejnom sektore, tie sú aktívne, je tam určitý potenciál, taktiež tam príslušné kritéria na hodnotenie. A vždy to musí byť obmedzené na existenciu aktívneho trhu, ktorý musí e, poskytovať príslušné e, ukazovatele hodnoty, využívania, amortizácie, aktív a taktiež e, finančných aktív. Máme tu taktiež kroky ako ročná súvaha účtov, taktiež príslušne rozpočtový alebo stav rozpočtu. No a ďalej, čo sa týka konsolidovaných e, účtovných štandardov, ktoré boli odsúhlasené, ako som povedala, ktoré od roku 2014 sú v platnosti, tak tam je to prispôsobené E, norme číslo 6 e, medzinárodných účelných štandardov a tam taktiež e, to súvisí s hospodárskymi prínosmi je tam povinnosť konsolidovať, taktiež sa stanoví perimeter e, konsolidácie. No a teraz prejdem k určitým trochu pripomienkám ohľadom princípov alebo rozdielov v súvislosti s rôznymi rozpočtovými systémami v Španielsku. Poprvé máme systém e, rozpočtového účtovníctva, taktiež e, systém národný, národných účtov. Takže čo týka tých rozdielov, tie, ktoré sú na báze hotovostného účtovníctva, tak tam máme toto prepojené s formálnym uznávaním e, pohľadávok a e, nárokov. Toto sa teraz zakladá na baze hotovostného účtovníctva. Čo sa týka finančných operácií, tak tie sa premietajú do rozpočtu prostredníctvom rozpočtového systému, ale nie sú uznávané ako alebo sú uznávané ako e, operácie aktív a pasív a nie ako príjmy a výdavky. Taktiež Čo sa týka rozdielov medzi systémom národných účtov a hotovostných účtov sa tam sú taktiež určité rozdiely. A tieto súvisia s formou, ako sa vypočítava amortizácia. Tam to nie je také isté, lebo sa to odlišuje. Taktiež tie poskytnuté služby sa neregistrujú z časového hľadiska v rovnaký moment. No a taktiež e, tie e, prvé účty majú v podstate také mikroekonomické zameranie a čo sa týka účtovného, národného účtovného systému, tak ten má poskytovať agregované údaje makroekonomického charakteru e, v súvislosti teraz s veľkými rozhodnutiami e, v rámci hospodárskej politiky. Takže do e, ročného plánu sa zapracovávajú tieto jednotlivé aspekty a taktiež toto súvisí, alebo tieto zmeny v, s rozpočtom účtovnice súvisí s uplatňovaním princípu hodovostného účtovníctva. Teraz sa musia modifikovať e, výsledky na základe infraštruktúr, ktoré sú financované v tom danom momente. A taktiež veriteľia a náklady tí, teda toto sa nepo, nezapočíta do toho rozpočtu. Taktiež tu máme tieto finančné operácie, ako som už povedal. finančné operácie sa premietajú do rozpočtu, ale nie sú zahrnuté v výsledku, ktorý je meraný na základe Európskeho systému účtovníctva. Čo sa týka tej poslednej časti, vyhodnotenie príležitosti a rizík, ktoré môže teda obnášať zavedenie EPSAS. Máme tu e, smernicu 2011-85 a národné systémy musia poskytovať e, konzistentné informácie na základe hotovostného účtovníctva. Pardon, časov rozlišeného účtovníctva a tieto subjekty sú rozpočtovo viazané a momentálne neplnia princípy časovo rozlišeného účtovníctva a preto je potrebné, aby boli vykonané zmeny, ktoré, na ktorých sa momentálne pracuje. A čo sa týka verejných subjektov, ktoré vykonávajú podnikateľské činnosti, tak v tomto prípade ich systémy sú prispôsobené medzinárodným princípom, no a ten rozdiel spočíva v tých jednotlivých jednotkách rozpočtu. Momentálne v Španielsku, treba povedať, že vstup do platnosti toho časového rozlišného účtovníctva taktiež obnáša to, že treba prispôsobiť IT systémy, aby sa mohli zaregistrovať všetky výdavky alebo náklady. A momentálne už sa na tom pracuje, ale je treba pokračovať a posilňovať všetky systémy eh, eh, finančných informácií. Na začiatku tohto roka sme schválili zákon na vytvorenie verejného registru faktúr, na základe ktorého všetci poskytovateľia eh, služieb a predajcovia vo verejnom sektore sa musia registrovať do tohto systému, ktorý je prepojený s účtovným systémom Takže je tu tento účtovný register. Je to a tvorí to súčasť účtu veriteľov. No a na záver chcem povedať, že prispôsobenie EPSAS by, mohlo byť, by mohlo byť príležitosťou zlepšiť finančné informácií, tak aby boli homogénne, aby boli homologizované na európskej úrovni a taktiež e, dodávať lepšie finančné hospodárske informácie. A toto by nám umožňovalo lepšie pochopiť stav verejných účtov. Chcel by som vám poďakovať za pozornosť. A som pripravený odpoved na otázky. Um, sí, gracias, señor Tuño. Ďakujem, pán Tuňo, za túto obšírnu, komplexnú prezentáciu. A teraz slovo dostane pani Dania Lažomá, ktorá je všeobecnou finančnou inšpektorkou minist- ministerstva financí vo Francúzsku. Pani Žuman, máte slovo. Thank you to give me the opportunity to introduce... Ďakujem, že mi dáte príležitosť eh, uviezť vám tu francúzske skúsenosti s tým, ako vyzerá účtovníctvo v verejnom sektore. Rád by som poďakoval kolegovi z Portugalska a Španielska za prezentovanie dôležitých myšlienok a princípov a ja by som vám rada teraz predstavila francúzsky systém. Pardon, señor Lajumar, madame Lajumar, oui. vous pouvez parler en français si... Môžete hovoriť aj po francúzsky, pani eh, Lajumar. Máme tu tlmočenie, takže nech sa páči, môžete hovoriť aj diapozitívy, ak máte v angličtine, aj tak môžete hovoriť po francúzsky, ako chcete. Ďakujem. Rozdelím svoju prezentáciu na dve e, časti. V tej prvej bude stručný prehľad francúzského systému na rozličných úrovniach, centrálna, centrálna lokálna a ďalšie úrovne. A potom vám poskytnem prehľad e, účtovníckých štandardov vo Francúzsku. Predovšetkým by som rada povedala niečo o francúzskom systéme účtovníctva ako takom. Začnem ústrednou vládou, štátnou správou. Zorganizovali sme veľkú reformu v roku 2001. Pred touto reformou systém skôr vychádzal z hotovosti Mali sme aj modifikovaný účtovnícky systém hotovostný pre všeobecné účty najmä sme používali túto modifikovanú možnosť. Od roku 2001 sme zaviedli časovo rozlíšený e, systém účtovníctva tento zákon, táto reforma bola prijatá zákonom na úrovni ústavného zákona o financiách v roku 2001. A tento zákon ustanovil dva účtovnícke systémy. Čo sa týka rozpočtového účtovníctva, máme tu dva mm, podsystémy. V prvom rade účtovníctvo e, príjmov a výdavkov na základe hotovostných účtov, hotovostných e, dokladov a potom tu máme monitorovanie rozpočtových e, záväzkov vo chvíli, kedy sa robia objednávky. Toľko k rozpočtovaniu, k rozpočtovému aspektu účtovania. A na druhej strane máme všeobecné účty pre všetky transakcie a tieto vychádzajú z časovo rozlíšených položiek minulých a budúcich období a podľa textu zákona z roku 2001 všeobecné účty vychádzajú z prírostkovej metódy časového rozlíšenia. Vychádza, sú tu finančné roky a k týmto sa priraďujú E, príslušné transakcie bez ohľadu na dátum, kedy sa v skutočnosti vyplatil tento doklad. Toto ešte stále je na úrovni ústrednej vlády. Chcela by som poukázať aj na to, že parlament parlament poskytol možnosť prírastkovej metódy časového rozlíšenia účtov, ale parlament neskôr zamietol túto možnosť a pripravil inú, iné dvojcestný systém časového rozlíšenia. Aký bol dôvod, že existujú dva, že sa zmenilo toto rozhodnutie? Pri rozpočtovom účtovaní hotovostných výdavkov a pri hlasovaní o rozpočte je demokratickejšie, ak občania a parlament vykonávajú dohľad. Na to sú dva dôvody. Pretože sú tu len výdavky a príjmové doklady a na základe týchto je jednoduchšie vytvoriť si prehľad o tom, aká je aký je stav rozpočtu, aká je rovnováha v rozpočte, či je deficit napríklad, schodok. Všeobecné účtovníctvo sa robí paralelne s rozpočtovým, vlastne doplňa a obohacuje tento hotovostný systém účtov a robí sa na základe e, aktív a záväzkov alebo pohľadavok a záväzkov, to poskytuje ďalšie dodatočné informácie, pre parlament aj pre občanov a takisto informácie, ktoré plynú do národných účtov. V 95. napríklad sme zhromaždili veľmi užitočné údaje e ESF 95. Hodnotia sa aktíva a záväzky, čo umožňuje aktívnejšie správovanie týchto záležitostí a prijímanie informovanejších rozhodnutí. Identifikácia nehmotných účtov, aktív, napríklad radiofrekvencie, alebo ohodnotenie toho, koľko e, je hodná istá značka alebo istá internetová doména, ktorá má veľmi známe meno. Toto všetko viedlo k účtovaniu, zaúčtovaniu týchto aktív a ich oceneniu, ale aj k hospodárskej aktivácii. Napríklad pri koncesiách, udeľovaní koncesií sme museli zistiť skutočnú hodnotu koncesie a na tomto základe ju prideliť. Takže to priazkové účtovníctvo poskytuje údaje na to, aby bolo možné vykonávať podobné oceňovanie a to umožňuje potom porovnávať to napríklad so službami zo súkromného sektoru a zistiť, či nie je lepšie dať nejakú službu externe. A rovnako by som chcela upresniť, to je otázka, ktorá padla ráno, chcela by som upresniť náklady na tento informačný počítačový systém. Takže toto pokrýva asi 100 IT aplikácií a je tam jednotný nástroj, projekt Chorus, ktorý ehm, tak to znamená, že musíme ehm, zmeniť celý tento systém. No a úspech tohto projektu závisel do veľkej miery od podpory na vysoké politické úrovni. Prezident a premiér museli zasiahnuť v určitých bodoch. Ďalej, čo sa týka ďalších verejných subjektov, tak poprvé chcem povedať, že máme dlhú tradíciu časovo rozlišeného účtovníctva. A v 9, roku 1962 bolo stanovené, že je povinné prijať príslušné účtovné štandardy pre e, súkromný sektor. Tie teda, tam tie účty boli už na časovo rozlíšené. Takže v podstate tohto roku súkromný sektor pracoval na tejto báze. Samozrejme sú tam určité rozdiely v detailoch, ohľadom, teda podobné, ako sme si počuli od španielského kolegu. A tam sa musí vždy potvrdiť, či rozpočet je reštriktívny alebo indikatívny. Takže objekt, subjekty, ktoré majú indikatívny rozpočet, teda napríklad e, verejné agentúry spoločne teraz so, systém, so sociálnym zabezpečením, tak tieto využívajú rozpočet na báze časovo rozlišeného účtovníctva a taktiež majú všeobecný rozpočtový štúrny systém. Čo sa týka miestných orgánov alebo e, regionov a miest, tak tie vždy majú obmedzené rozpočty, takže majú zmiešaný systém, ktorý nazývame e, modifikovaný e, systém hotovostného účtovníctva. No a v roku 1992 sme bol odsúhlasený dokument, ktorý ohľadom teda prechodu na takýto modifikovaný systém hotovosť časovo rozlišeného účtovníctva. Máme zjednodušený systém pre mesta, ktoré majú menej než 3500 obyvateľov. Taktiež sa chystajú reformy pre verejné agentúry, ktoré chcú posilniť svoju rozpočtovú disciplínu, chcú prejsť od indikatívneho systému k povinne e, obmedzenému systému. Takže budú mať rovnaký systém ako štát. A síce rozpočtové, hotovostné rozpočtové účtovníctvo No, možno ešte na záver. Tie výhody, ktoré očakávame od časovo rozlišeného účtovníctva, samozrejme toto je veľmi kvalitný systém, pretože v opačnom prípade by sme sa len klamali. A Nemôžem očakávať, že zavedieme časovo rozlišené účtovníctvo a okamžite dosiahneme úspech. Nie, to je len jeden z predpokladov. Predovšetkým je tam otázka, či finančné systémy v rámci všeobecného účtovníctva by mali byť preskúmané externým auditorom pre centrálnu vládu, pre štát. Toto je povinné. A taktiež je to povinné pre systém sociálneho zabezpečenia a je to účtovný súd, ktorý to certifikuje. Je to taktiež povinné pre veľké verejné orgány, ako napríklad alebo zariadenia, ako napríklad univerzity, nemocnice. V podstate sú to väčšinou súkromní auditori, ktorí to vykonávajú audit. A pre miestne orgány je toto na dobrovoľnej báze. V súčasnosti je platnosti zákon, ktorý stanovuje úroveň skúsenosti pre lokálne, pre miestne orgány. Takže tie väčšie verejné orgány potrebujú potom certifikát. Monitorovanie tohto systému, pokiaľ chcete byť úspešný, tak je treba zaviesť interné kontroly a audity, aby sa zaručilo, že tam tá kvalita bude udržovaná na určitej úrovni. V roku 2011 prišiel zákon, ktorý to urobil záväzným na štátnej úrovni. Boli tam ďalšie zákony pre verejné zariadenia. No a čo týka sociálneho zabezpečenia, tam ten zákon bol v platnosti už dlho. No a čo sa týka miestných úradov, tak ešte nemá aj príslušný text, e, tam sa to robí na dobrovoľnej báze. A, teda ale robí sa to pred, predovšetkým v rámci tých väčších miestnych orgánov. Teraz chcem povedať niečo o účtovných štandardoch vo Francúzsku. Predovšetkým ten právny rámec pre definovanie účtovných štandardov vo Francúzsku je to francúzska ústava, ktorá zakotvuje princípy časovo rozlišeného účtovníctva pre verejný sektor. Je tam článok 47.2, ktorý hovorí, že účty v účtovníctvu verejných orgánov by malo byť autentické a um, transparentné. A Taktiež by mal byť poskytovaný presný obrázok výsledkov riadenia, taktiež ohľadom finančnej situácie a neto aktív. Ústavný, ústavná novela z roku 2011 stanovujú určité požiadavky vo vzťahu k štandardom ušovníctva centrálnej vlády podľa článku 30 pravidlá uplatňované na všeobecné verejné účtovníctvo sa môžu odlišovať od pravidel v rámci súkromných podnikov, pokiaľ je to opodstatnené špecifickou povahou krokov vlády Takže tie štandardy sa musia zakladať na princípoch eh, účtovníctva v súkromnom sektore a musí byť poskytené, poskytnuté opodstatnenie, pokiaľ to tak nebude. Vo Francúzsku normalizačný orgán to je CNOCP, ktorý má na starosti normalizáciu účtovníctva vo všetkých eh, subjektoch, ktoré nie sú financované zdrojmi, ktoré by sme nazvali súkromné. Takže v podstate ide o organizácie, ktoré dostávajú zdroje z verejného rozpočtu od štátu, to je OCP, No a CNCP členovia pracovných skupín komisí, to sú experti komisí, tak zo súkromnej sféry, ako aj z verejnej sféry. Tam auditory, súkromní auditory vydáva stanoviska, ktoré ministerstvo financí vydáva vo forme napríklad vlastných predpisov. CNOCP pracuje, inšpiruje sa s rôznymi medzinárodnými štandardami a snaží sa o ich konvergenciu. Už povedal predseda orgánu, už práve používal tzv. French Gap, to sú účtovné normy pre súkromné firmy, IAS, IFRS, to sú medzinárodné štandardy, a tiež IPSAS, ak je to relevantné pre každú normu určuje, či sa dajú priamo aplikovať normy a či sa dajú modifikovať, alebo či treba vytvoriť špecifickú normu. To je štandard IPSAS, ktorý sa týka videov, to je samozrejme zásadné pre štát. Samozrejme preto, že bolo možné to koordinovať s rozpočtovými pravidlami. Takže otázka, ktorú položila pani Kac, okamih, kedy je potrebné zaevidovať to, alebo to v všeobecnom účtovníctve, to nie je upravené ale my máme na to špecifickú normu a myslím, že to urobila Európska komisia. Et donc, euh, euh, généralement, donc, nos standards sont des mix de ces... No, všeobecnosti naši normy sú zmesou týchto rôznych referenčných noriem. Niektoré sú veľmi špecificky vytvorené. Ja som povedala, COCP, COCP musí rešpektovať zákon. A výsledok toho je, že máme kompendium noriem, ktoré musí aplikovať štát, ústredné orgány, ďalej noriem, ktoré musí, musia aplikovať ďalšie orgány. Komisia sa snažia konvergencie štandardov, lokálnych orgánov a sociálne zabezpečenie COC, CNO, CP. Dala tiež koncepčný rámec, ktorý identifikuje dve úrovne. Za prvé úroveň účtovných jednotiek, štát, sociálne zabezpečenie, lokálne orgány, verejnoprávne orgány a ďalej úroveň suveréna, čo je národ, národný subjekt, podáva reporting. A tu sa presne kladie otázka udržateľnosti, pretože udržateľnosť to pre nás nie je účtovná koncepcia, dôležité, aby sme dokázali rozlišovať medzi všeobecnými záväzkami a konkrétnymi záväzkami. No a teraz, čo týka detailov, v angličtine si to nájdete na tejto internetovej stránke economicgov.fr kde sa nachádzajú normy ústredných norm orgánov, verejnoprávnych orgánov, stanoviska, koncepčný rámec a tiež naše odpovede v pripomienkovom konaní. Aj ďalšie príspevky. Ďakujem pekne. Ďakujeme pani Lažuma za vašu zaujímavú prezentáciu. Myslím si, že pán Vendrik tu nie je, ospravedlnil sa, nepodarilo sa mu prísť a preto by som chcela požiadať pána Karsten Novaka, ktorý, ktorý je riaditeľom, realitným direktorom e, na dvore auditorov e, v štáte Hesensko v Nemecku, aby sa ujal slovo. Ďakujem pekne, dámy a páni. Ďakujem veľmi pekne za vaše pozvanie. Ja sa veľmi teším, že môžem pred vami dnes vystúpiť ja rozdelím svoju prezentáciu na tri časti. Poprvé poviem niečo o situácii a diskusii na WebSAS v eh, oblasti 16 eh, auditorských dvorov a jedného eh, spolkového auditorského dvora, čo je symptomatické aj pre diskusiu, ktorá sa vedie v Nemecku. Ďalej sa budem venovať dôležitým pozíciám Eurostatu a objasním pozíciu aj e, naše inštitúcie k týmto tézam. No a na záver, v tretej časti niečo o požiadavkách rozvoja e, EPSAS e, a definície, hlavne požiadavky na rámec. Najskôr niečo k diskusii medzi nemeckými zelenými dvormi, konštatujeme, že otázka v sa, sa nedá automaticky zodpovedať. Áno, to že úrovni sa kladie otázka, či EPSA sú vôbec nevyhnutné. A táto otázka sa odôvodňuje tým, že sa hovorí, že panuje presvedčenie, že nevieme, či EPSA sa dokážu zlepšiť kvalitu údajov. No a sa realizovať príslušný prostriedok na zlepšenie kvality údajov. Už tu otázka, či zlepšenie kvality údajov menej intenzívnymi opatreniami ako e, zavedením jednotného európskeho štovníctva e, by pomohlo. A to je túto diskusiu my ako zástupcovia nášho účtovného dvora eh, sme tu sa nezaoberáme, zaoberáme sa otázkou alebo k otázke, či sú občas nevyhnutné. Eh, máme pozitívny, pozitívny názor a myslíme, že ich zavedenie je nevyhnutné. Otázka ako, tam sú tiež vyjadrenia nemeckých účtovných dvorov, hlavne eh, konferencie predsedov, nemeckých dvorov auditorov a ja by som tu uvedol dva citáty. Tu by som objasniť pozície, čo sa týka otázky, ako. E, poprvé, prvý citát. E, pravidlá väznica musia byť e, zdôraznením zásady objektivizácie poskytovať porovnateľné a spolahlivé čísla. Druhý citát. Pravidlá musia Napríklad princíp prevencie, čo v štátnom účtovníctve podporuje e, systém spravodlivosti. No a ja myslím, že tým sa dostávame už blízko k diskusiám, ako totiž, ako by štátne malo mala účtovníctvo fungovať. No a, a naše, naše stanovisko e, k dôležitým aspektom Eurostatu je nasledovné. Harmonizácia je z nášho, z nášho pohľadu nevyhnutne dôležitá. Nevidíme v tom e, žiadnu záťaž, ale príležitosť, príležitosť e, získať porovnateľné čísla celej tomu území a samozrejme keď je samozrejme vhodným nástrojom a vy, pani Gresle, my ste chceli usporiadať ďalšie workshopy, aby ste sa venovali aj téma dopik versus kameralistika. My veľmi radi povieme 10 výhod, minimálne 10 výhod systému dopik. No a tretí bod, ktorý Eurostat ktorú je, že EPSA sú vhodným rámcom. No, už máme aj kritické vody, to neznamená, že EPSA sa všetky považujeme za nevhodné, to znamená, že e, si myslíme, že musíme rozvoj a budovanie EPSA vnímať ako príležitosť dávať individualizovaný systém, pre účtovný systém verejnej sféry. Máme množstvo osobitných črt, no a máme aj isté pochybnosti, či vyzrovanie na EPSAS e FPS bude iným zameraním ako zmysel verejného účtovníctva, či to by bol vhodný základ na to, aby sa rozvíjali EPSAS. Takže je tu otázka, ako by mali byť vybudované, vytvorené štandardy EPSAS. Hmm, My sme sa zamýšľali nad tým, čo sú v podstate účely štátneho účtov. No a vidíme eh, na jednej strane Čili ako zodpovednosť. Zodpovednosť to je pre nás veľmi dôležitá vec. A to preto, lebo štát, parlament, vláda e, spravuje finančné prostriedky daňových poplatníkov, no a na konci rozpočtového roka musí mať informácie o tom, čo sa s peniazmi urobilo. Ďalšou veľkou témou je téma spravodlivosti medzi generáciami. Bezpečie hm. musí byť budovaný spravodlivo. Ďalej je tu téma udržateľnosti. Udržateľnosť znamená, že pravidla musia byť koncipované tak, aby samozrejme obmed, bolo obmedzené zadlženie, aby sa dlhy splácali a odburávali. Ďalej je tu téma dvojitého vyrovnanie rozpočtu. Rozpočty musia byť vyrovnané. E, nestačí, že sú vyrovnané príjmy a výdavky. By to bolo dvojito vyrovnané. To, zna, to je náročnejší cieľ. Tu vidíme v systematike do piku nadradený nástroj na to, aby aj ďalšie otázky No totiž obmedzenia zadlženosti, mohli byť rozumne zodpovedané. A ďalej tu ďalšia dôležitá vec, a to je porovnateľnosť tak, aby eh, sme zohľadnili štatistické potreby. Treba, aby údaje boli porovnateľné, no a z tejto porovnateľnosti nevyhnutne vyplýva, že musia byť e, objektívne a objektivizované. No a máme ďalší bod kritiky voči EPSAS. EPSAS majú veľa, veľký manevrovací priestor. Takže orientácia na kapitálové trhy, ďalšie možnosti voľby alebo veru, ktoré sú v EPSAS. A máme tu informácie, čiaro, keď počujem, počúvam zástupcov EPSAS, IFSS, eh, tak informácie sú vždy v popredí dôležité. Ja nehovorím, že informácie nie sú dôležité pre kapitálový trh. Ja si len myslím, že v úvahách požiadavka informácie nemôže byť len zohľadnená. Ja vidím rozdelenie medzi bilanciou e, informačnými nástrojmi a ja si myslím, že pravidlá musia byť e, objektívne a môžeme podávať ďalšie informácie a preto majú byť takto ale budované a vypracované. Ďalej, ako by mal vyzerať frame, ako by mal vyzerať rámec, časový rozvoj štandardov EPSAS, No, ďalšia tabulka. Ja vidím, pán Makaronidis, s obavami vnímam váš návrh číslo 2, paralelný rozvoj rámca a štandardov a noriem. Pre nás je to tak, že samozrejme poprvé musíme najskôr vypracovať rámec, ktorý tvorí koncepčný rámec výkazníctva a účelníctva a v tomto eh, musia byť eh, stanovené ciele a účely eh, ktorých som hovoril pred chvíľou. No a z týchto účelov musia byť odvodené princípy, a to je objektivizácia a spolahlivosť. A to sú dva dôležité aspekty, ktoré musia byť stanovené v rámci. Ak budeme mať toto, tak z toho rámca môžeme odvodzovať štandardy a interpretácie konzistentne. To znamená, že ten rámec potrebujeme ako porovnávací štandard, hodnotiaci základ a potrebujeme to na to, aby sme dokázali zhodnotiť, či nejaký štandard vôbec sa môže štandardom stať, a totiž či zodpovedá požiadavkám rámca. Spreňujeme na ďalšiu stranu, a to sú konkrétne požiadavky, ktoré máme, čo očakávame od rámca. Rámec by mal mať E, vyššiu ličku ako štandardy. To v rámcoch, ktoré poznáme, EPSAS a IFS, to tak nie je. A tam majú, tam sú štandardy nadradené a to znamená, že by sa dalo povedať aj dospeť k výsledku, že to, čo je v rámci EPSAS, to sú len vyhlásenia a zámery, ako sa budú uplatňovať. To je ťažké, no takže Rámec musí byť záväzný pre stanoviteľa, ako aj pre užívateľa. Rámec je základ a rámec musí byť tiež ručnou bázou. Nuž my budeme mať v tejto oblasti vždy nové skutočnosti, ktoré budeme musieť vyriešiť. Potrebujeme jasné princípy, z ktorých budeme odvodzovať riešenia a na to je ten rámec. Dôležitý nemôže byť ani protiklady medzi rámcom a štandardami. A treba, tak ako už bolo povedané, zaistiť, aby štandardy EPSAS um, na to, aby sa tak, takými aj mohli štať, stať, musia zodpovedať aj požiadavkám rámca. Pre nás to znamená, že čistá kompatibilita s EPSAS nemôže byť primárnym cieľom. Samozrejme, IPSAS môže byť eh, nejakým referenčným rámcom, avšak eh, treba stanoviť na základe princípov hodnot, či IPSAS a skutočne aj hodia a ak nie, a tak treba vypracovať nové EPSAS. No a v tomto procese vidíme novú príležitosť vytvoriť nový systém pre verejnú sféru, ktorý zodpovedá osobitným požiadavkám eh, štátu. Takže je tu výzva, aby rámec EPSAS bol naplnený zásadmi, princípmi a o tom štandardami. No a ja by som chcel ešte poukázať na to, že minimálne, ako som, som priniesol ešte niekoľko podkladov na tieto príspevky, ale tiež dia našej inštitúcie, ako by trebalo rozvíjať EPSAS. Je to, je to tak podrobnejšie rozpísané, to, čo som, o, čom som, o čom som vás tu informoval ja. EPSAS vnímať medzi kapitálovými, v tom napätí medzi kapitálovými trhmi a solidaritou medzi generáciami. No a ďalej sa snažíme navrhnúť rámcovú do ktorú sme spolu e, pracovali spolu e, s ďalšími orgánmi, úradmi z iných spolkových krajín, kde e, sa zaoberáme tiež alternatívami a dúfam, že vznikne skutočne alternatívny rámec k My chceme, musíme chceli dať tie hlavné myšlienky týchto projektov. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pán Novák za vaše návrhy, ktoré sú trochu polemické, to uvidíme, aké budú reakcie. A teraz odovzdám slovo pánu Tomáš Miller Marquez Verde, ktorý je predsedom skupiny pre verejný sektor Európskej federácie účtovníkov a taktiež je partnerom v Nemecku v Ernst Young. Máte slovo. Yeah, thank you very much for the invitation. Ďakujem pekne za pozvanie prednášať na tomto veľmi dôležitom podujatí. FEE e bolo vždy podporovateľom účtovníctva s časovo rozlišnými položkami vo verejnom sektore je jasné, že som rád, aký, e, že mám príležitosť tu hovoriť. Výzva, ktorú nám predložil predchádzajúci rečník, sa týkala politiky a neviem, čo mám povedať, lebo každý ročník, rečník už povedal všetko, čo som aj ja chcel povedať. To, z toho ma boli hlava, ale pokúsim sa povedať a vyplniť medzery. Táto agenda je naozaj výzvou pre mnohé verejné správy. Treba však pozerať na pridanú hodnotu pre Európu. Mnohí rečníci to už počiarkli. A poučíme sa z lekcií, ktoré nám uštedril život v rámci celej Európy. To bude v závere a povieme si, čo sa môžeme z toho naučiť. Rád by som si prediskutoval provokatívne teórie. Ku niektorým sa vyjadrili aj predrečníci a dúfam, že diskusia bude prínosná. Po dnešnej diskusii je však už teraz zrejme, že rozsah víziev, ktoré nás čakajú na tomto poli v súvislosti s rozvinutosťou účtovníckých systémov členských štátov EÚ je značná. Sú značné. Jasne sa tu demonstrovalo, že verejný sektor v členských štátoch EÚ administratívne účtovné jednotky sú v rozličných štartovacích čiarach na rozličných miestach a v dôsledku toho dosiahnuť spoločné účtovnícke štandardy znamená viac úsilia pre jedných a menej úsilia pre druhých. Tieto účtovné jednotky musia identifikovať svoje vlastné východiska a potom aplikovať príslušné opatrenie a to je tá hlavná výzva pre účtovné jednotky aj pre vlády. Treba pripraviť preto plán. Prvé odporúčanie pre európsku harmonizáciu je zváženie týchto rozličných štartovacích bodov, aby bolo možné poskytnúť flexibilný priestor pre každého, aby sa dostal do cieľa. Mnohí predrečníci sa k tomuto už vyjadrili. Hovoriac o výzvach, rozdielme si ich na tri kategórie. E, zmena manažmentu, zdroje, informačné technológie a umožňovateľia. Prvá výzva je dosiahnuť politické e, zaangažovanie sa, to, že si to exekutíva vezme za vlastné. O tom už hovorila Patrice zo francúzskej perspektívy. Ďalej sú tu konflikty, určite vzniknú a budú hm, sa musieť prijať ťažké rozhodnutia, to je viac ako jasné. A bez toho, že by minister alebo iný významný hm, predstaviteľ ministerstva stál hm, za touto reformou, nebude možné dosiahnuť úspech. Ďalšia vec, reforma nemá byť len reformou pre reformu treba e, rozpracovať tieto veci a nie len vyštartovať a potom nechať veci bežať samospádom. Treba zlepšovať neustále projekt na začiatku e, zmenených informácií. Na začiatku projektu treba dobre zadefinovať e, horizont a cieľe, inak sa naozaj nedosiahne nič relevantné. Zmena myslenia. Pani Gresle na to už naražala. Kultúrna zmena, zmena myslenia. Je to zmena kultúry práce, treba potvrdiť motivácie pre zmenu správania. Buď motivovať ľudí pozitívne alebo negatívne, aby niečo nerobili. V jednotlivých firmách sa to nazýva zmenou kultúry práce. To, čo fungovalo v minulosti, napríklad kúpime to teraz a zaplatíme to neskôr, už e, nie je až také žiaduce, aby to pokračovalo a takéto myslenie treba zmeniť. Tretia vec, tzv. únova z reformy. Reforma je viac ročné úsilie a ľudia, ktorí už majú skúsenosti, že implementácia reforiem v minulosti zlyhali, môžu to vnímať ako bremeno, ktoré pribudlo navyše k im ostatným povinnostiam a potom sa e, treba naozaj snažiť udržiavať dynamiku reformy a nenechať ju skoznúť do takejto únavy. Príliš veľký projekt. Mnohé účtovné jednotky nie sú zvyknuté na takýto veľký rozsah problému, na takúto spletitosť. E, potom prichádza neistota, či naozaj stojí za to vynaložiť toľké úsilie, či sa to vráti v prínosoch. EPSOS konverzia alebo konverzia na EPSOS vždy bude niečím zásadným, ale často si to ľudia nevedia celkom jasne predstaviť, čo to bude obnášať tí, čo budú propagovať reformy, by mali na to myslieť. Druhá vec k tejto istej tematike, nemáme harmonogram podrobný. Projekty tohto typu veľmi často znamenajú, že sekvencia jednotlivých krokov nie je od začiatku úplne zrejma. Druhá skupina zdroje, krátučko, budovanie kapacít, je viac ako zrejme, že v krajinách, kde sa stále platí viac menej hotovostne a tak sa aj vedie účtovníctvo, nie sú ľudia, ktorí majú e, skúsenosti s vykonávaním reformy v účtovníctve. Preto treba najprv vybudovať dostatočne kapacitne e, zabezpečené úrady a potom začať s reformou. Ľudia ako zdroje sú hlavnou, e, hlavným dôvodom aj demotivácie, aj zlyhania jednoducho musí byť aj kapacita personálu dostatočná. Posledná skupina, informačné technológie a tí, čo umožnia e, dosiahnuť všetko, dotiahnuť veci do konca. Pozrime sa na skúsenosti Spojeného kráľovstva za ostatné 10 ročia. Milióny sa nasypali do rôznych projektov počítačových a technologických a nevždy sa to, sa to vyplatilo, niekedy to úplne skrachovalo O tom treba hovoriť, ale niekedy je to iba náklad, treba to zahrnúť pod e, náklady na reformu, ale v minulosti za to, že niečo zlyhalo, musí zlyhať niečo aj teraz. Pre, príprava otvorenej súvahy, to je ďalšia odrážka, sú to podrobné usmernenia k tomu, ako operacionalizovať operačné účtovnícke štandardy, ako e, operovať s dátami, pretože keď ľudia nebudú presne vedieť, čo majú robiť, tak nebudú, nevykonajú nevyhnutné kroky, motivácia pôjde dolu a opäť tu hrozí krach celej reformy. Otvorená súvaha je jednou z hlavných víziev. Historické informácie a prí, príklady z rôznych krajín ukazujú, ako to vyzerá. Tento trojuholník ukazuje dilemu. V ideálnom svete by sme sa pokusili dosiahnuť zachytenie kompletných aktív a e, záväzkov a správne ich oceniť. Čo najpresnejšie, čo najsprávnejšie ich oceniť. Či je to hodnota, ktorá korešponduje so súčasnou hodnotou alebo historická hodnota, kúpna cena ale spravodlivo. Čo sa týka obmedzení, máme obmedzené zdroje, a obmedzený čas, čiže ako dosiahnuť transparentnosť, keď máme všetky tieto tri body trojuholníka pri reforme časovo rozlišeného účtovníctva. Toto nie je jediný, neexistuje jediný spôsob, ako robiť reformu účtovníctva, ale sú isté základné piliere, ktoré si treba uvedomiť. Potrebujeme tri C pri dobrom účtovníctve kompromisy, ktoré treba urobiť pri ehm, kompletnosti a presnosti, pretože tu, to sa vždy odvíja od toho, aká pokročila je účtovnícká e, sústava v štáte. Ďalej musíme byť rozumní a praktickí pri týchto kompromisoch a tam najmä treba inštruovať auditorov, inšpektorov, už sa tu hovorilo o dôležitej úlohe, e, náležitým spôsobom. A akási e, tretie C po anglicky je cookbook, kuchárska príručka, kuchárska knižka, kde sa podrobne popíšu inštrukcie, čo treba urobiť. Toto sú tie tri C. A okrem toho musia e, ľudia cítiť podporu. Aj tieto usmernenia pre členské štáty musia podľa nich zvládnuť implementáciu všetky výzvy, ktoré prináša. Ešte niečo k výzvam. Naražam tu na fakt, že finančné výkazníctvo odráža výkon celej účtovnej jednotky a preto je viac ako logické, že konverzia na EPSOS zasiahne všetky operačné útvary danej účtovnej jednotky, ale dokonca aj také, kde predtým účtovníctvo sa nerobilo, kde sú ľudia, ktorí nemajú vlohy alebo skúsenosti s účtovníctvom. Mnohé oblasti účtovnej jednotky budú ovplyvnené a preto treba dobre vysvetliť, prečo konverzia, prečo a ako ju urobiť. Dostávame sa k otázke pridanej hodnoty. Ako časovo rozlišené účtovníctvo pridáva hodnotu? Odpoveď je viac rozmerná, závisí od politickej perspektívy. Rozliční aktéry, rozliční používateľia, investori na globálnej úrovni politici, administratíva, európska aj bežná, e, národná, občania v mestách aj v malých dedinkách a samozprávach, všetci musia prispieť úspechu takéhoto politického rozhodnutia, ktoré sa napríklad týka subvencií, ktoré majú e, dopad na život ľudí, napríklad do životného prostredia sú subvencie. Toto všetko je poprepájané. E, treba teda rozšíriť politické dohody, daňoví poplatníci a voliči musia dosiahnuť takýto jasný obraz o tom, čo sa deje s peniazmi. A to je tá pridaná hodnota. Mali by sme podrobnejšie sa pozrieť na rozličných aktérov a na skupiny aktérov. Ja sa sústredím na tri z nich. Predtým však, a tu súhlasím s kolegom z Nemecka, nie stačí mať e, súvahu a výkazov e, účtov, výkaz ziskov a strat, ale treba byť e, zodpovedný za, za to, čo sa deje vo finančnej sfére aj pred politikmi, aj pred daňovými poplatníkmi, lenže tieto informácie, tieto posolstva musia byť stráviteľné pre, pre ľudí akékoľvek čísla im predkladáte, ak ich nezabalíte straviteľným spôsobom, tak nedosiahnu svoj cieľ. A takáto je pridaná hodnota pre Európu, takto ju vidím. Sústreďme sa najprv na pridanú hodnotu pre parlamenty a nadnárodné organizácie. Sú tu dve veci, ako by EPSAS e, pridali hodnotu, podľa mňa. Umožňujú informovanosť a kontrolovanie zo strany parlamentov a to sú hlavné piliere demokracie. Podľa mňa hotovostná perspektíva je tiež nevyhnutná, ale nestačí na využitie tieto informačné a kontrolné súbory e, informácií o aktívach a záväzkoch. To je číslo 1. V Grécku sme videli, že najväčšie ohrozenie moderných demokracií je netransparentnosť a to, že človek nemá dosť informácií. Druhá vec v oblasti pridanej hodnoty je niečo, na čo veľmi často naražame a ja to poviem v dvoch príkladoch. Prvý príklad by bolo vyhýbanie sa fiškálnym ilúziám, napríklad kúpme to teraz a zaplaťme neskôr, to je výhoda, keď sa zbavíme takéhoto myslenia. Už sme hovorili o projektoch PPP. Myslím si, že časovo rozlíšené prírastkové účtovníctvo umožní nákladové porovnanie medzi PPP e a priamo v investíciou. To je to veľmi komplikované vytvoriť, ale tieto informácie sú potrebné, aby sa k niečomu dostalo. A ďalšia vec je rozhodnutie o sociálnych dávkach. Projektovanie plného finančného bremena týchto sociálnych dávok a nie iba krátkodobého hotovostného bremena. Tu hovoríme o trvalej udržateľnosti systému. Let's come to the second point and it... Prichádzame k druhému e, bodu pridaná hodnota pre exekutívu, ministerskú úroveň, administratívu. Vedieť, aké sú aktíva a záväzky je dôležité pre exekutívu, to umožní exekutíve lepšie manažerské rozhodnutia. Manažment pracovného kapitálu a rizikového kapitálu je ďalšia dôležitá vec. Príklady z ministerstva financie týkajúce sa manažmentu pracovného kapitálu. Ministerstvo bolo veľmi e, rado, keď dostalo z účtovníctva informácie o tom, aké ešte sú nesplatené faktúry, aké sú ešte pohľadávky, keď sa hovorilo o rozpočte a keď tu boli zvýšené požiadavky zo strany ministerstiev na zdroje. Odpoveď znela, najprv si urobte úlohu a zhromaždite si najprv vaše pohľadávky, aby vám ľudia zaplatili, čo sú vám dlžní a potom žiadajte o peniaze, pretože v rozpočte nie sú. Na takomto základe treba robiť operačné rozhodnutia. Ďalšia vec sa týka manažovania rizikového manažmentu. Tam musia byť rezervy v účtovníctve a opravné položky a opravky, aby bolo možné potom riziko rozložiť alebo urobiť nejaké opatrenie. Mm, a to nie prineskoro aby bolo možné uhradiť peniaze vtedy, kedy sa ešte veci dajú mať pod kontrolou a dá sa vyhnúť nevhodnému zadlžovaniu a zbytočnému plynúciu kešu. Ďalšia vec, ktorú chcem e, povedať, je taká, čo sa týka investorov. Aká je pre nich pridaná hodnota? Štandardy účtovníctva, ktoré pracuje s časovým rozlišením, sa osvedčili v krajine, ktorá má dlhodobé fiskálne ciele. Toto vedie k trvalej udržateľnosti a zlepšuje to schopnosť investorov rozoznať efekty e, alebo účinky zmien politiky. Na to je také dôležité, aby boli ocenenia aktív správne, napríklad v Grécku sme to zažili pri reštrukturalizačnom programe. Účinky niekedy nie sú viditeľné, pretože to účtovníctvo nezachytáva jednoducho dostatočne. Záverom by som povedal niečo o lekciách, ktoré sme sa naučili. Flexibilita reformných cestičiek, kompar- e, e, praktickosť pri dodržiavaní cieľov alebo pri dosahovaní cieľov, met- dobrá metodika, dobrá praktická aplikácia. Komparabilita do účtovných systémov v EU je až druhá priorita, prvou prioritou transparentnosť rané alebo skore zaangažovanie politikov. To je ďalšia odrážka. Ďalej tu máme e, kapacitu na európsky projektový, týkajúcu sa európskeho projektového manažmentu a táto kapacita musí byť e, prítomná, erudovaná, musia to byť informácie, informovanosť, poradcovia. To je prvá lekcia, čo som sa ja čo som sa ja dozvedel o tom, ako fungujú európske krajiny v Únii. Čo sa týka zásadných účtovníckých princípov, tie sú dôležité, ale nestačia sami o sebe, aby bola zabezpečená porovnateľnosť. Dokonca aj štandardy, to sú právne záväzné požiadavky, musia byť operacionalizované, aby bolo možné dosiahnuť konzistentnosť. Komunikácia je veľmi dôležitá. Európske projekty naozaj musia byť profilované a verejnom, v európskom verejnom sektore známe, pretože profesné organizácie účtovníkov by bolo dobre zaangažovať, aby sa takéto niečo dialo. Komunikačné úsilia, treba s nimi pokračovať a vysvetľovať pridanú hodnotu a to, čo, aké prínosy to prinesie. To sa dá prostredníctvom dialogov s politikmi v rozličných členských štátov, ktoré, ktorým sa vysvetlí, o čom táto reforma je a čo to prinesie im a čo to bude znamenať v budúcnosti. Záverom odcitujem IFEC. Mne sa veľmi páči to, čo sa hovorí. Nie je to o účtovníctve, je to o zlepšovanie života ľudí tým, že sa volajú na zodpovednosť. O tom to celé je. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme, pán Tomás Miller Marquez Berger, za vašu prezentáciu. Toto dobre zapadá do toho, čo hovoril pán Novák. No a teraz, ako povedala predsednička, by sme vypočuli pani Dea Busquets, ktorá je z generálneho pre rozpočty ohľadom toho, čo si myslíte, aké je vaše stanovisko. Ako vyzerá ten systém od tej doby, čo boli vykonané rôzne zmeny? Ďakujem, že ste pozvali mňa, aby som sa to podielala o skúsenosti z um, európskych inštitúcií. No, chcela by som povedať, že čo sa týka ušovníctva v európskych inštitúciách, tak sme mali projekt modernizácie učebníctva v roku 2003. Tam sme si stanovili účtovný rámec, ktorý sa opiera o, o štandardy IPSA. Zmenili sme IT systém a v roku 2005 to bol prvýkrát, čo komisia predložila konsolidované účtovníctvo, konsolidované so všetkými inštitúciami, agentúrami a tak ďalej. Takže konsolidovanú uzáverku, ktorá vychádza z noriem IPSAS a audit vykonal Európsky dvor auditorov, to bol teda externý audit a dvor auditorov vydal svoj výrok. Prvé dva roky e, mal, teda, mal výhrady a potom bol, to bolo pozitívne bez výhrad. Takže aké sú výhody, ktoré sme zistili? vďaka tejto modernizácii účtovníctva. Potvrdím len to, čo sme počuli od všetkých rečníkov, ktorí hovorili predo mnou. Podľa mňa najdôležitejšia je transparentnosť, pretože prekladáme vyčerpávajúce kompletné finančné informácie, ktoré musia byť transparentné a porovnateľné a Myslím si, že toto vystihuje všetky výhody tohto projektu. Ďalšia dôležitá vec je, že to umožnilo zlepšenie finančného riadenia u všetkých projektov, ktoré riadenie len komisia, ale ďalšie inštitúcie. Prečo? Pretože teraz už máme kompletný obrázok o všetkých kompletných aktívach. To sa ľahko povie, že máme takýto kompletný obrazok o aktívach, ale čo to znamená? Znamená to, že napríklad sa tam stanoví aj predfinancovanie. Ako sa to bude predfinancovávať? Koľko tam bude predfinancovanie? Ako je to prepojené s príjemcami? Máme tam príslušné finančné nástroje, je tam na ne kompletný pohľad, všetky pôžičky. Projekty, ktoré realizujeme s ďalšími partnermi, s prostredkovateľmi. A máme taktiež obrázok o našich pohľadávkach, o vlastných zdrojoch, o pasívach. No a všetky naše záväzky, čo musíme zaplatiť. A potom sa dá pripraviť na rokovanie o rozpočte, pretože vieme, ako to vyzerá, aké máme záväzky, ako budú vyzerať budúce platby a kedy budú musieť tie záväzky byť uhradené. Je predsa e, toto e, musíme poznať výšku dlhu Toto nám umožní lepšie zvládať finančné rizika a všetky tieto informácie sú obsiahnuté v našej účtovnej uzávierke. To sú teda finančné výkazy, ktoré sú pravidelné a potom dáme druhú časť uzávierky. To je realizácia rozpočtu, ktorá vychádza z princípu modifikovaného hotovostného účtovníctva. Ale keď zapozriem na výkazy, tak ťažko pochopíte, čo sa týmto ukrýva. Preto je dôležité, aby tie finančné výkazy poskytovali všetky informácie, ktoré sú potrebné pre porozumenie finančnej situácii, vrátanie ďalších informácií, ktoré sú nepostradateľné a nemusia byť len účtovného charakteru, ale sú potrebné pre celkový obrázok o činnosti verejného sektoru. V našom prípade sú to napríklad informácie o tom, ako je rozpočet chránený, aké sú nerozrovnalosti, ktoré boli zistené pri kontrolách v členských štátoch. Takže tam je treba vidieť, ako, aký to má dopad na rozpočet, ako sa pri tomu chrániť. Už môžeme vyslať pozitívny signál. Je užitočné prejsť k časovo rozlišnému účtovníctvu, lepší to finančné riadenie. Ďakujeme pani Aldea. A teraz otvoríme diskusiu. Pani Gresle má prvé otázky. Ďakujem aj za tieto zaujímavé náhľady do národných systémov, čo to prináša, čo to neprináša. Takže máme tu zástupcov Portugalska, Francúzska, Španielska, Nemecka. Všetkým vám chcem položiť rovnakú situáciu. Môžeme my na európskej úrovni dúfať, že prostredstvom EPSAS dostaneme lepší prehľad o rozdelení európskych financií v členských štátov. No a potom, či aj vy ako členské štáty máte lepší prehľad o tom, napríklad, ktoré financovanie ktorých rozpočtov už dobieha, alebo ktoré rozpočtu napríklad po 14 rokov už nemôžu byť financované a aké, aké sú tam rozdiely, aké sú tam zvyšky. Takže môžeme dúfať v takúto transparentnosť, to je moja otázka. A ja, pán Fige, Figueroy, Figueredo, vy ste ma, som skutočne urobil veľký dojem, ste tu hovorili. Aký bol rozdiel, alebo aký bol dôvod tohto, tejto zmeny? Bolo to potrebné, alebo sa Portugalsko rozhodlo, že už to takto ďalej nejde, že musí niečo urobiť? A čo sa týka nemeckého zástupcu, tak sa chcem ešte opýtať. Ja osobne ako Nemka, teda týmto dvom Nemcom chcem požiť otázku. Ja mňa trochu mrzí, že tá naša spoločnosť nie je taká, aká by mala byť. Takže tá otázka e, odporu proti EPSAS, komu to e, pomáha? Nie je to kontraproduktívne? Nie je to náhodou v záujme celej EÚ alebo aj Nemecka mať väčšiu transparentnosť? Takže kto by mohol byť proti tomuto? No už, pokiaľ súhlasíte, tak najprv si vypočujeme všetky otázky pre našich prezentátorov. Preto sa chcem ešte opýtať, či niekto ďalší chce niečo povedať, či má nejakú pochybnosť, alebo chce niečo konkrétne vedieť, alebo chce niečo povedať. Pokiaľ nie, tak ja by som chcel niečo povedať. Zatiaľ, čo sa odváži niekto ďalší. Pre pána Nováka pretože naopak od, va, od ostatných, a to bolo trochu frustrujúce pre mňa, vy ste hovorili priamo o tom, prečo IPSAS a EPSAS, aký tam je medzi nimi konflikt a čo odporúčate. Avšak ja neby sa mala jedna vec. Mohli by sa nám vysvetliť trochu lepšie situáciu v Nemecku, vzhľadom na to, že u nás v Španielsku nemá úplne federálny systém, ale určitá stupeň, určitý stupeň federalizácie tam je. Takže prosím vás, vysvetlite ten vzťah medzi jednotlivými spolkovými štátmi, ktoré sú teraz súčasťujú celé tej organizácie, nakoľko alebo ako to vyzerá v súvislosti s zavádzaním štandardov na úrovni spolkových štátov a na úrovni celej krajiny, ako to vyzerá potom s E, napríklad s dlhmi, s porovnateľnosťou účtov, pretože jedna vec je ideálna situácia, o tom ste rozprávali, ja to vám ďakujem. A druhá vec je to, čo sa skutočne deje. Takže mňa by zaujímalo, aké máte skúsenosti, keďže máte federálny systém, akým spôsobom sa historické uplatňovanie štandardov môže vylepšiť. Pretože Váš návrh a návrh pána Milana Markéza, ten som pochopila tak, že smerujeme takej trochu takom trochu predpotobnému účtovníctvu. Dobre, vidím, že ešte mám nejaké peniaze, môžem ich utratiť alebo minúť. Takže myslím si, že toto je trochu také stredoveké. Je pravda, že sme videli rôzne eskapády, Mali by sme sa chovať štýlom mám 3 eurá, miniem 3 eurá, ale tako sa momentálne už nežije. Je treba dospieť nejakej zlatej strednej ceste. Ani jeden, ani druhý extrém. Extrémy nie sú dobré. Takže je treba uplatňovať štandardy komplexne a moderným spôsobom, ale tak tiež, aby nie len tak jednoducho mám 3 eurá, miniem 3 eurá, ale aby sa to bolo prispôsobené aj tomu svetu, v ktorom žijeme. Chce ešte niekto ďalší položiť otázku? Nejaký ďalší účastník? Nie. Takže vás požiadam, pôjdeme naopak. Pán Tomáš Miller, potom pán Novák a tak ďalej. Takže začneme pánom Tomasom Millerom Markesom, potom pôjde pán Novák, pani Ležumár a tak ďalej. Ďakujem. Vyjadrím sa po nemecky. Bude to jednoduchšie, pretože ste sa pýtali po nemecky. Najprv nemeckú odpoveď na tú španielskú pripomienku. Tu je tá prezentácia pána Novaka, tie sa mi zdajú tiež trochu frustrujúce. Nebudem hovoriť presne o obsahu, ale najprv sa vyjadrím k tej otázke, komu ten odpor prospeje. Pani Gresle, ja chápem, čo cítite, ja to vidím rovnako, pohybujem sa v medzinárodnom kontexte, hovorím o moderných účtovných systémoch a stále sa ma pýtajú rovnakú otázku, ako je možné, že Nemecko, e, taká pokroková krajina, je v tejto oblasti ešte v dobe kamennej. Takže toto je skutočne treba riešiť. Komu prospieva tento odpor, alebo komu to hrá do kariet? Ale otázka je skôr, komu to neprospieva. Nám ako Nemcom tento odpor neprospieva, ani EÚ to neprospieva nie v európskom kontexte, preto si myslím, že my by sme boli tí, ktorí by sme mohli veľmi profitovať z porovnateľnosti a transparentnosti, takže v európskom kontexte predovšetkým. No a čo týka vnútornej situácie, taktiež nám to škodí. Ja by som si želal, aby Nemecko sa aktívne zapojilo do diskusie o EPSAS, aby sme sa podelili o naše dobré skúsenosti, o naše poznatky, aby sme ich zdieľali v rámci diskusie, aby to bola európska diskusia. Myslím si, to by bolo užitočné. Ešte pár slov k IPSAS. Nuž. Mnohé z toho, čo povedal pán Novák, môžem podporiť v súvislosti s tým koncepčným rámcom a tým poradím, tak je to pravda, že IPSAS sa k mnoho, mnohým veciam stáva trochu odlišne. Toto sú historické dôvody, máme teraz šancu to trochu preformulovať, preformovať. Podporujem to, čo ste povedali. No, nemali by sme sa nechať viesť nejakými grafmi, ale mali by sme sa zamyslieť nad základnými princípmi, a nie detailami. IPSAS sa orientuje, neorientuje na kapitálové trhy. Ja som 6 rokov stratil s tým, že som sedel v správnej rade, kde sme boli, pracovali na vytváraní štandardov pre verejný sektor a kapitálové trhy to nebo, to samozrejme nie je naša cieľová skupina. Ako východiskový bod sme Eh, využívali EF, e FS. A skutočne sa intenzívne ponúka otázka, v ktorých bodoch verejný sektor potrebuje odlišné podmienky. Sú mnohé oblasti, kde nevidím žiaden dôvod vo verejnom sektore mať nižšiu mieru transparentnosti než v súkromnom sektore či už to je otázka pohľadávok, financovania, tak potrebujeme usmernenie a myslím si, že netreba sa od nich odchylovať. Či potrebujeme vlastnú kapacitu pre štandardy EPSAS, tak odpovedia asi áno. Keď ehm, sa pozrieme na takému skúsenosti členské štáty, tak spravidla to tak, že tí, ktorí používajú IPSAS ako východiskový bod, ako základ pre určovanie e, štandardov, to potom, sa to potom upravuje v rámci medzinárodného sektora. Máme rôzne teda, ja neviem, francúzske, nigerijské e, účtovné štandardy a myslím si, že to nie je tak, že iba IPSA zaručí transparentnosť. Musíme vždy prihľadať ku konkrétnej situácii. Je treba mať špecifický dôvod, prečo sa odchýliť od pravidiel. A to si vyžaduje diskusiu všetkých zúčastnených strán. No a čo týka radikálneho odmietania IPSAS, tak to si myslím, že je teda frustrujúce, alebo bolo by frustrujúce, keby sme vytvárali štandardy pre kapitálové trhy. To je asi všetko. Ešte jednu pripomienku. Pani Gresle, vy ste úplne na úvod hovorili jednu vec, ja som si tú otázku zapísal. EPSAS pre všetkých, bolo by to, mm, mali by sme z toho prínos všetci, no už to je otázka, ako zaobchádzať s pravidlami a s disciplínou, alebo akú disciplínu potom uplatňujeme. Samozrejme, môžeme aj, pokiaľ bude EPSAS, tak tam sa dá klamať. Áno, aj z Ipsos a z EPSA stále sa dá klamať. Je to otázka disciplíny a pridržiavania sa pravidel. Myslím si však, že to nie je dostatočný argument, preto aby sme povedali, že tu takúto reguláciu nepotrebujeme. Máme tu komplexnosť, musíme sa pýtať, ako vytvoriť lepšie kontrolné mechanizmy a všetky členské štáty, ktoré pre, prešli z hotovostného učovníctva na časovo rozlišené učovníctvo, Všetky majú takúto skúsenosť, že je to komplexné a je treba to tak aj riešiť. Tak a to je z mojej strany všetko. Ďakujem. Ďakujem, pán Novák. Ďakujem. Pán Milo bakes berger Ja chápem. Yeah jasné, že máte takúto pozíciu, ale eh, bez toho, aby sme začínali nejakú zásadnú diskusiu EPSAS, IPSAS, a eh, treba povedať, že naša pozícia nie je taká, že chcem povedať, že IPSAS treba kategoricky odmietnúť. našeho my tvrdíme, že potrebujeme rámec eh, so zásadami, princípmi a treba dať pozor, aby jednotlivé štandardy sa dali merať podľa týchto štandardov, podľa týchto princípov. A orientácii na kapitálové trhy IFRS poprvé v Európe sa nedajú v plnej miere uplatňovať a po druhé patria im pre koncerny a podnikové závierky. No a z toho môžeme odvedieť otázku, či IPSAS sú skutočne vhodné, keď sú založené na IFRS Hm, teraz k otázkam. Ja samozrejme som vás nechcel frustrovať, práve naopak. Chcel som poukázať na to, že v procese EPSAS existuje šanca urobiť obrovský krok pred správnym smerom, pretože aká je situácia v Nemecku. V Nemecku máme tri federálne úrovne, spolkovú úroveň, eh, úroveň spolkových krajín, eh, e, obecnú. Na všetky tri, tri úrovne e, majú rôzne systémy. To má dopik, kameralistika a rozšírený systém kameralistiky. Nuša Spolková republika Nemecko má rozšírenú kameralistik systém krajiny Hamburg, Hesensko, Bremy. No, dopik, e, Severné Porine e, zavádza dopik. No, obce majú rôzne systémy, 80% odhadom používajú dopik, avšak nie rovnaký systém. No a máme rozpočtové poriadky rôzne v jednotlivých krajinách, to znamená v každej spolkovej krajine alebo v rôznych spolkových krajinách rôzne uplatňovanie toho systému, čiže systém je veľmi heterogénny a ja to nepovažujem za správne a dobré. Ja myslím, že je nevyhnutné, aby sme to harmonizovali. Samozrejme, v Nemecku potrebujeme rovnaký systém všetkých eh, miestnych samozpráv musí to byť eh, opiekno no, a ja si nemyslím, že od jedného extrému môžeme prechádzať do druhého a ja som presvedčený o tom, že dopik je správnym systémom, nadradeným systémom a nie je to žiadny extrém. Je to nevyhnutný predpoklad na to, aby relevantné informácie pre zdaňovanie orgánov alebo štátu alebo Európskej únie byť vygenerované. No a preto si myslím, že toľko k situácii v Nemecku. Ešte k vašej otázke, pani Kresle či IPSAS alebo EPSAS sú vhodné. Zlepšíte informačnú základňu. Ja myslím, že na to sa dá povedať jasné áno, ale len vtedy, keď vy v Európe, alebo keď v Európe sa budú jednotne uplatňovať. Ja myslím, že základným predpokladom je, že v Európe potrebujeme jednotný systém No to, čo máme v Nemecku, to je skutočné šialenstvo, že máme že preratávame údaje medzi systémami, aby sme dokázali poskytnúť údaje e, štatistickým úradom a tieto potom preratávajú na ďalšie údaje, takže skutočne Eurostat e, rozumiem, keď tvrdia, že takto to nemôže byť, e, teda dátový upstream v Nemecku sa dá výrazne zlepšiť. Potrebujeme jednotný systém v celej Európe a to je základný predpoklad toho, aby sme mohli príjmať lepšie rozhodnutia a súčasne aj výrazne transparentnejšie. Ďakujem. Ďakujem, pán Novák, ďakujeme, že ste to povedali veľmi synteticky, veľmi krátko. Pani Lažumá, prosím. Mohli by ste sa vyjadriť k otázkam pani Gresla? Donc, euh, merci de, de me redonner la parole. Ďakujem veľmi pekne za to, že som opätovne dostala slovo. Najskôr by som chcela upresniť opätovne, že Francúzsko je za rozšírenie prírastkového účtovníctva vo všetkých členských štátoch vo všetkých eh, verejnoprávnych organizáciách. Vzhľadom na to zistujeme, že tento pro- projekt má svoje limitácie. EPSAS majú limitácie kvôli istým obavám, pretože do dnešného dňa niektoré veci nie sú jasné. No a obede sa to ukázalo jedna z prvých obáv, jeden bod, ktorý nie je jasný, keď hovoríme o prírastkovom účtovníctve, myslíme tým len účtovníctva, prevádzkové, alebo to bude platiť aj pre rozpočet. To nie je úplne jasné, pretože rozpočet je spojený s organizáciou krajiny, s ústavou, no a v Európe, vo väčšine krajín, rozpočty fungujú s koncepciou hotovosti a nie vyštávaním o budúcich výdajoch. Takže to prírazkové účtovníctvo dáva skôr informácie, pričom otázky povolovania položiek rozpočtu vychádza z hotovosti, takže rozpočet nespadá do pola pôsobnosti tohto typa, typu účtovníctva a tu často tá diskuzia je dosť nejasná a vznikajú z toho v členských štátoch obavy. Druhý bod. To je koncepcia porovnateľnosti. Thomas Müller Markers vo svojej krásnej schéme Edit Value for Europe povedal, že sa zvyšuje koherentnosť a kvalita údajov, že sa uľahčuje porovnateľnosť a tak porovnanie pochádza priamo z štátnych účtov, ale z tých údajov, ktoré musia byť v súlade s normami. A to ústne uľahčuje štatistiky. Ja myslím, že tu existuje obrovský rozdiel medzi tým, či povieme, že účelom že obecné účtovníctvo je porovnateľnosť s tým, keď povieme, že účel je pomôcť tomu, aby štatistické údaje boli užitočné, porovnateľné a tak ďalej. No, bolo by lepšie tu asi hovoriť o harmonizácii, keď ide o verejné účtovníctvo a nie o porovnateľnosť, pretože to by implikovalo to, že by sme potrebovali detailné pravidlá, detailné účtovné pravidlá. Francúzsko, ako som povedala, je za normy EPSAS. Ide hlavný základ, pretože normy, napríklad IPSAS. To je zase dobrá vec, no nie ide o konkrétne detailné pravidla. Takže napríklad, predstavujte, že v jednom okamihu by bolo možné v normách EPSAS definovať detailne pravidlá pre všetky typy operácií, údajov a tak ďalej, to je totálna ilúzia normy, to je systém, súbor, ktorý v podstate pomáha účtovníkom a účtovníci potom účtujú skutočnosti a kvalifikujú, kategorizujú podľa, podľa tých pravidel, takže to je forma účtovníctva a dôležité je tie skutočnosti, aby sme túto formu, ale to všetko sa musí opierať o analýzy faktov. Ďalej tu zaznela otázka o vojenských v akých ako momente sa účtujú a zaučtovajú. No však oni nepracujú v tom tak, že účtovné výdaje spadajú. Nie, on začína tým, že kvalifikuje sú to investičné výdaje, alebo či sú to bežné prevádzkové výdavky, Neučtujú sa obidve tieto kategórie v rovnakom momente. Nie je možné mať normu, povie, že ten, alebo ktorý výdavok musí byť účtovaný na tom alebo tom účte. Takže to je druhá obava mnohých členských štátov. Takže potrebujeme nejaký systém, ktorý bude záväzný a by neumožňoval realitu, ktorá sa líši v jednotlivých štátoch a štruktúrach, to je iné v ústrednom orgáne alebo miestnom orgáne. S tým je spojený tretí prípad, je to spôsob usporiadania informačných systémov členských štátov, ktoré majú už pokročilý systém prírastkového štavníctva. Znamená, rovnaká účtovná oddalosť sa neopisuje dvakrát raz v rozpočtovom účetní účtovníctve a po druhé v tom jelenom účtovníctve. Čiže existuje to isté prepojenie. Na krajine sa toho obáva. Tie krajiny, ktoré sú už pokročivé, pokročilé, už používajú rozšírené účtovníctvo takéto. Keď správne bolo povedané, že Eurostat dbá na to, aby sa nestalo to, že v tých pokročilých štátoch by to znamenalo skôr krok späť. No a som ešte rada jeden otáznik menila v členských štátoch a to je téma konsolidácia konsolidácie účtovníctva. Štát myslí, že z nejakého dôvodu je potrebné konsolidovať. Dobre, nekonsolidujú, ale nútiť povinnosť konsolidovať bez toho, aby sa vysvetlilo prečo, na čo a ako sa to prepojí s národným účtovníctvom. To znamená dvakrát robiť konsolidáciu, raz na účely všeobecného účtovníctva a raz na účely národného účtovníctva konsolidácie. To je ťažkopádny proces, treba na to mať počítačové aplikácie a tak ďalej. Takže predtým, že bude povinnosť, treba vedieť prečo. A v Francúzsku tiež integrujeme do bilanci, do súvahy štátov do toto majetku, ale nedávame tam obce, pretože článok nás ústavy hovorí, že štát nemá pod kontrolou obce, nižšie územné správne celky. To ďalšia vec, ktorá sa robí, je akumulácia účtov verejnoprávnych subjektov. To znamená, otázka je, budeme nútení len preto, že sme aplikovali normy, budeme musieť robiť ešte štvrtý typ konsolidácie, a na záver, aký je rozdiel medzi IPSAS a EPSAS, ako si to my predstavujeme, sa vyplýva z IRFS, z normy súkromného sektora a EPSAS. Tieto normy sa dobre aplikujú na organizácie, ktoré majú štruktúru agentúr, ktorých aplikuje CEDA alebo Európska únia ktoré môžu aplikovať tieto normy celkom dobré, a veľmi zle by sa aplikovali na úrovni štátov, na ústredné orgány, pretože na téma to sú samozrejme dane, to nie je dobre upravené. Keď ide o majetok štátu, amortizovateľný, to tiež nie. Keď ide o konsolidáciu, Takže to sa musí opierať o pojem kontroly. A čo to je kontrola? Kapitalistická kontrola. No, teda kontrola kapitálu to asi nebude dobrá koncepcia. Takže aj tie štáty, ktoré sú za rozšírenie viackorého účtovníctva, aj tieto štáty majú stále veľké otázky nemajú úplne jasno a to je treba odstrániť. Ďakujem pekne. Takže, bohužiaľ, pán Ortuňo a pán Figuerido, mi ľúto, ale musíte sa obmedziť vo svojich odpovediach, čo máme tlmočenie do pol jednej. Takže povedzte to v štýle Ipsos nie, Ipsos áno, alebo tak ďalej. Pretože tie, odpove- tie otázky boli veľmi explicitné a aj odpovede vašich kolegov, takže prosím, keby ste to mohli obmedziť. Ďakujem, ja sa pokúsim byť čo najstrušnejší. No už, tak my hodnotíme EPSAS, štandard EPSAS pozitívne. Je treba vždy brať do úvahy konkrétne črty členských štátov, využívanie peňazí, dobre. Tie štandardy keby boli spoločné pre všetkých, tak by sa dalo e, preskúmať, ako sa v jednotlivých štátoch využívajú finančné prostriedky alebo v rôznych regiónoch. A chcem povedať, že štandardy IPSAS, ktoré sú momentálne platné v Španielsku, e, vytvárajú e, finančné ukazovatele, ktoré potom merajú aktivity vo verejnom sektore. Takže tieto ukazovatele riadenia potom e, dávajú presné pravidlá tým správcom, pretože ich aktivita je presne meraná, videná. Takže je to proces učenia, ktorý si musíme prejsť všetci. Ďakujem. Skvelé, ďakujem pán Figeridom. Ďakujem veľmi pekne, ja budem ešte slušnejší. My používame normy IPSAS, aby sme vytvorili náš vlastný systém. Ak by sme nemali IPSAS, tak myslím, no, keď nebola IPSAS, tak tá práca, ktorú sme už vykonali na základe IPSAS, bol dobrý pokrok. Takže ak nebude EPSAS, tak budeme využívať IPSAS. Tu bude EPSAS, tak budeme používať to. Mhm. Ďakujeme, pani Greslem. Ďakujem pekne, aby som chcela poďakovať vám všetkým. Bolo to veľmi zaujímavé. Budeme sa tým ešte veľmi intenzívne zaoberať a ja ďakujem aj kolegom, ktorí pripravili tento workshop. A ďakujem aj kolegyne Ayala Sender a kolegovi Šoltesovi. Nechápem, že ďalší workshop sa musí uskutočniť v Berlíne, tak to aj urobíme. Ďakujem pekne a nezdávajte sa, ani my sa nezdávame, Ďakujem pekne. Šťastnú cestu domov.